Uh, Vážení kolegovia, začnem dnešné rokovanie. Je nás tu veľmi málo zatiaľ, ale predsa len by som chcel začať s prijatím programu. Ak nemáte žiadne výhrady, tak program môžeme považovať za schválený. K bodu 2 jazykový režim. Žiaľ, tlmočenie v dánštine, malštine, chorváčtine a gelštine dnes ani zajtra k dispozícii nebudú. A čo sa týka schválenia odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205, je tu viacero nominácií na spravodajcov, predovšetkým Jean Lambert za Zelených bola menovaná spravodajkyňou, ktorá nahradí, nahradí pani Lunáček, ktorá odišla z parlamentu. Bude to na tému smernica a rovnakom zaobchádzaní. Pani Kaufmann za SRD bola menovaná spravodajkyňou k návrhu smernice parlamentu a rady o boji proti podvodu a falšovaniu ne, e, e, hotovostných peňažných prostriedkov. Pani Tania Fajon za SRD bola menovaná spravodajkyňou E, dočasné opätovné zavedenie kontrola na hraniciach, na vnútorných hraniciach. Pán Pavel za SAD bol menovaný spravodajcom k dohode medzi EÚ a Barbadosom, ktorým sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom ohľadom e, oslobodenia z vízovej povinnosti pre krátkodobý pobyt a pán López Aguiar sa ESG bol stanovený spravodajcom za správu z vlastnej iniciatívy na tému humanitárne víza. Môže na výbor schváliť odporúčania koordinátorov, takže týmto sú odporúčania koordinátorov schválené. Ďakujem tým, ktorí sú tu prítomní. Po tretie máme oznámenie dôležitého týždňa. Už ste si všimli, je to týždeň Európsky parlament Afrika. Náš výbor sa angažuje v tejto oblasti v príprave a realizácii tohto týždňa, afrického týždňa. E, chcem poprosiť kolegov, aby venovali väčšiu pozornosť všetkým, čo, všetkom, čo sa bude tento počas tohto týždňa bude diať. E, náš výbor zajtra zorganizuje konferenciu EU-Afrika, vzťah EU-Afrika a stretnutie s prezidentom Tajaným 22. novembra v parlamente v stredu popoludní bude konferencia na vysokej úrovni Afriky. Opäť to podporujeme, presadzujeme, je to vynikajúca iniciatíva, takže vás poprosím, aby ste to zobrali na vedomie. A je to veľmi dôležité aj pre náš výbor. Po štvrté oznámenie prezentácie celoeurópskeho informačného systému v oblasti spravodlivosti a vnútra. Je to len pripomnutie toho, že prezentácia celoeurópskeho informačného systému v oblasti spravodlivosti a vnútra prebehne dnes večer o 18. 30 po zasadnutí výboru iba v tejto miestnosti s cieľom pripraviť zajtrajšiu diskusiu o pokroku smerom k interoperabilite spolu s komisiou a predsedníctvom rady. Čiže to je dnes večer o pol siedmej. A na záver budeme mať elektronické hlasovanie dnes o 18. hodine. Poprosím vás, aby ste uh, nezabudli, že potrebujete hlasovacie kartičky a schválenie zápisníc z 7. septembra, 11. maja, 27. apríla 2017, ak nemáte žiadne výhrady, tak zápisnice z týchto zasadnutí sú schválené. A teraz sa dostávame k bodu 4. Ja s veľkým potešením môžem povedať, že to je spoločná diskusia e, s poslancami z výboru dopravy, cestovný ruch a rybolov. Radi by sme poprosili, za e, sme radi, že tu pani Deli, e, predsednička výboru pre dopravu, je to poprvýkrát, aj keď spolupracujeme už na viacerých témach. Som veľmi rád, že je medzi nami. Zároveň snáď prídu aj členovia výboru pre výborov, keď nastane ten správny okamih. Takže kolegovia, jedná sa o iniciatívu Európskeho pilotného projektu pohraničnej stráže. E, správa o výsledkoch projektu zo strany troch výkonných riaditeľov, samozrejme mm, pohraničnej agentúry, Európskej námorné bezpečnostnej agentúry a Európskej agentúry pre kontrolu rybolovu. Takže vítame všetkých troch zástupcov za to, že, a sme vďační za to, že prišli medzi nás. Sme radi, že sú tu poslanci z výborov TRAN a PEŠ a, teda určite prídu. Ospravedlňujem sa. E, pondelok je všetko také pomalé, ale určite ľudia budú prichádzať, tak ako budú prichádzať ich lietadla iné dopravné prostriedky. Takže začneme s touto diskusiou, ktorá je vysielaná cez internet, takže mnohí ľudia sledujú túto dôležitú diskusiu. A vypočujeme si prezentácie tejto iniciatívy na úvod uvítam pána Legeriho, pána Savure a pána Miliho a e, na úvod by som požiadal pána Ležeryho a samozrejme chcem spomenúť, že tu aj s nami pán Pabrix ako spravodajca, takže potom, keď dostanú e, slovo poslanci, tak jednotliví poslanci zareagujú, ale na úvod by sme asi mohli začať s pánom ležerym výkonným riaditeľom pohraničnej agentúry. Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Vieme, že máte nabitý program, takže ďakujeme, že ste si našli čas a myslím si, že by ste mohli začať. Tuším, 20 minút máte? Do 20 minút. Do 20 minút. Uh, Áno, pán Ležery hovorí, že sme sa dohodli v nejakom nejakom poradí. Takže nechám to na vás. Ak ste veľmi, traja, veľmi skúsení traja výkonní rejtelia, takže dám to do vašich rúk a zorganizujte sa, ako vy chcete. Dobre, takže pán Milý vystúpi ako prvý, takže srdečne vás vítame, pán Milý, na našom výbore. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať predsedom troch výborov, eh, Líbe, Peš a Tran za to, že nás pozvali, aby sme mohli odprezentovať e, spoluprácu troch agentúr pod názvom Európsky pilotný projekt pohraničnej stráže. Je to dôležitý milník, e, to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, bolo to za podpory parlamentu, takže sme vďační parlamentu za to, že nám dalo možnosť pracovať na tomto pilotnom projekte a vzhľadom na časové obmedzenie pôjdem, preberiem pomerne rýchlo vizitky a dúfam, že e, vám poskytnem dostatok informácií. Takže ďalšia presvitka. Takže pred niekoľkými rokmi komisia spravila štúdiu funkcií pohraničnej stráže v Európe a v tejto štúdii identifikovala 11 rôznych typov činností, ktoré povedzme, e, vykonáva pohraničná stráž. Sú to funkcie pohraničnej stráže. Čiastočne sú to otázky námornej bezpečnosti, e, súvisia teda s bezpečnosťou, s nehodami, kontrola rybolovu, E, colné formality, hraničné e, e, formality, ochrana životného prostredia, colné aktivity a celá táto škála aktivít je vykonávaná samozrejme národnými orgánmi vo všetkých členských štátoch. Máme viac ako 300 300 orgánov členských štátov, ktorí spoločne vykonávajú tieto aktivity. Čiastočne sú to civilné a čiastočne aj vojenské zložky, ktoré vykonávajú tieto činnosti. Všetky, všetkých viac ako 300 orgánov má podporu troch agentúr, konkrétne Frontexu, FK a EMSA, takže spolupracujeme s národnými orgánmi e, v rámci kompetencií jednotlivých agentúr. Čiže máme špecifické úlohy na základe našich zakladajúcich nariadení a na základe zakladajúcich nariadení máme povinnosť spolupracovať s národnými orgánmi a preto e, s nimi veľmi úzko spolupracujeme. Mm, dá sa povedať, že po roku 2015, keď E, naozaj vrcholila kríza migrantov. Viac ako milión migrantov prešlo cez Stredozemné more do Európy. V tak e, potom bol schválený tzv. E, e, hraničný balík radov a parlamentom a dôsledkom toho bolo to, že agentúry e, dostali v rámci reglementácie povinnosť ešte viac spolupracovať v porovnaní s tým, ako spolupracovali vopred. Takže sme našu spoluprácu zintenzívnili, môžem povedať toto do určitej miery pre agentúry nebolo nič nové, pretože my sme spoluprácu začali už v roku 2009 na základe bi a trilaterálnych dohôd medzi agentúrami. A e, tu na táto tabulka ukazuje, alebo táto čiara ukazuje, ako sa spolupráca vyvíjala. Mali sme sedem rôznych typov projektov spolupráce s Frontex, MSA a FK. A povedzme, že schválenie hradičného balíka iba zintenzívnilo túto spoluprácu a sformálnilo ju tým, že nám dalo aj právny základ na túto spoluprácu. Ak sa pozrieme na tento tzv. balík, eh, hraničný balík eh, legislatívy, eh, týka sa celej škály aktivít. Môžeme povedať, že výmena informácií je asi jednou z najdôležitejších oblastí spolupráce. Zdieľame množstvo informácií, pretože každá agentúra v rámci svojej kompetencie zbiera námorné informácie rôznych typov. A tieto informácie si potom medzi agentúrami vymieniame, zdieľame. E, služby kontroly alebo dohľadu čo e, je tiež veľká spolupráca, pretože EMSA do určitej miery je v dôležitej pozícii. My sme začali budovať naše monitorovacie možnosti už v roku 2004, keď táto agentúra vznikla v roku 2002. Takže odtedy sme vyvinuli viacero sérií rôznych typov aktivít, kde sme posilnili naše schopnosti monitorovania alebo teda kontroly eh, hraníc vrátanie nových technológií a tento tzv. pohraničný balík nám ponúkol ďalšie zdroje ísť ďalej a využívať moderné technológie. Využívame satelitný monitoring stále častejšie, stále viac a e, začali sme nasadzovať aj dróny v našej oblasti a poskytovať doplnkové služby už e, k tým našim akt- existujúcim funkciám a kapacitám, ktoré máme. Budovanie kapacít je dosť zložkou spolupráce nielen medzi troma agentúrami, ale aj s národnými orgánmi. E, robíme, všetky tri agentúry organizujú množstvo odborných školení pre národné orgány. Robíme riziko, analý, e, analýzu rizik a takisto aj z, e, si zdieľame používame spoločne kapacity, robíme viacúčelové operácie, kde všetky agentúry, dve či tri, spolupracujú s cieľom zefektívniť výsledky v tejto oblasti. A keď sa pozrieme trošku teraz na ten pilotný projekt, um, ako som už povedal, na úvod to navrhol Európsky parlament v roku 2015 a tak eh, isto aj boli vyčlenené rozpočtové zdroje. 750 tisíc eur sme dostali na tento projekt, ktorý trval 18 mesiacov. Celý projekt a cieľmi projektu bolo posilniť koordináciu a vytvoriť viac synergií v porovnaní s tým, čo sme už mali, zlepšiť informačné toky medzi agentúrami, ale aj s inými zainteresovanými stranami E, otestovať operačné aktivity v praxi. To je veľmi dôležité, že tu máme možnosť otestovať operačnú prax priamo v reálnom praktickom živote a mali sme spoločné testy e, zamerané na to, ako posilniť a zlepšiť naše aktivity v praxi. Tie aktivity sa zamerali predovšetkým na oblasť stred, strednej časti Stredozemného mora a ďalšou, ďalším cieľom bolo budovať spoluprácu v existujúcej legislatívnom rámci. Čiže toto boli cieľe a môžem vás uistiť, že e, správu tohto pilotného projektu všetci dostanete, ak ste ich už nedostali a môžem vás uistiť, že tie ciele v rámci tohto projektu sme dosiahli. E, chcel by som vysvetliť niekoľko úloh tohto pilotného projektu, tých úloh, kde EMSA dostala za úlohu splniť určité úlohy. Úloha číslo 1, zdieľanie informácií. Ak sa pozrieme na prostredie výmeny informácií, je obrovské. Mm, určite je jasné, že máme e, celú škálu rôznych zdrojov, e, odkiaľ čerpáme informácie v námornej oblasti, špecifické údaje o užívateľoch, sledujeme e, systém, monitorujeme lode, rybolovné lode, takisto zbierame meteorologické informácie, ktoré potom zadávame do našich databáz. Automatická informa, informatická identifikácia plavidiel, plavidiel a ryb, rybolovných pravidiel nad určitý rozmer musia mať ERS transporter na palube Takisto máme dnes satelitné AIS možnosti, čiže môžeme sledovať cez satelit pohyb plavidiel. E, syntetické radarové snímky cez satelit. Tuto činnosť robíme už od roku 2007. Monitorujeme prostredie a podmienky v európskych vodách cez satelitné snímky, e, vybudovali sme systém sledovania na požiadavku členských štátov, to pripravila EMSA, takže zbierame informácie o európskych plavidlách, ktoré sa plavia pod európskou vlajkou e, na otvorenom mori, čo bol e, cez snímky vysokej kvality. Takisto máme oveľa viac satelitných snímkov. Táto, situácia, táto technika sa veľmi rýchlo vyvíja a je to prínos, e, keď poskytujeme informácie našim klientom, že im môžeme poskytnúť aj takéto informácie. A potom sú e, robustné informácie. Už sme, e, spravili sme štyri robust služby by začali sme e, poskytovať informácie o environmentálnych podmienkach, pohyboch plavidiel, ako aj o v podstate čiastočne v rámci našich služieb e, je pokryté aj e, sledovanie um, emisí. A potom uh, tieto informácie uh, um, posúvame cez DS systém uh, s nami dvoma agentúrami FK a Frontex, ale zároveň aj s národnými orgánmi. Takže veľmi dôležité pochopiť, že spolupracujeme to veľmi úzko s agentúrami, ale aj s národnými orgánmi. A takýmto spôsobom e, sme prínosom pre európskych občanov a orgány členských štátov. Takže toto portfólio, ktoré je tu uvedené, je súčasťou integrovaného prostredia námoných údajov. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, sme dali do jedného datového systému, ktorý potom slúži rôznym orgánom a rôznym členským štátom. Ak sa pozrieme na výsledky tej prvej úlohy výmena informácií, povedali sme, že EMSA poskytuje služby Frontexu a MK, že je potrebné ich zmodernizovať a e, špecifikovať viac, ako som povedal. Otestovali sme to v pilote, ale teraz e, môžeme vedieť aj ako ďalej špecifikovať údaje, ktoré potom poskytneme ďalším orgánom. Takisto sme e, v, mm, e, otestovali e, viac účelové operácie e, v rámci scenárov reálnej situácie. To bola úloha 4. A takisto máme jasnú návrh jasnej politiky o tom, ako zdieľať údaje, kto má pri prístup ku ktorým údajom a tak ďalej. Teraz prejdem na úlohu 2, to sú služby kontroly hraníc alebo dohľadu nad hranicami. E, bolo to pod vedením EMSA a Frontex. Ukážem kratučké dvojminútové video. E, bol to test našich služieb v Huelva cez repas služby a dúfam, že to funguje. Takže dvojminútkové video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 uh, confirm, moving two nautical miles uh, south. This is demonstrating the anti Toto je ukážka monitoringu lodí v boji proti pašovaniu. Uh, tu jasne vidíte kvalitu snímkov, ktoré ponúka systém RayPass. E, je celá škala mnohých senzorov a monitorov a kvalita tých snímkov je veľmi dobrá. de control. Eh, eh, Toto je environmentálny monitoring. Toto sú záchranárske akcie. Then we support also fisheries. A takisto podporujeme aj monitorovanie rybolovu. No, las coordenadas, pero solamente Môžeme povedať, že len tento dron môže sám lietať 8 až 10 hodín, takže naozaj veľmi dlho a môže robiť monitoring. Uzavriem to tým, že e, záverečná konferencia z tohto pilotného projektu bola v júni v MSA priestoroch v Lisabone. E, mali sme tam viac ako 100 zástupcov a jeden zástupca z parlamentu, pán Bariksa sa zúčastnila. Takisto tu bolo množstvo zástupcov členských štátov a komisie. Takže by som sa vám chcel za seba poďakovať za pozornosť a teraz odovzdám slovo Fabrisovi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. A mon tour, uh, saluer... Uh... Ďakujem pekne. Chcem uh, poďakovať uh, predsedom uh, týchto troch výborov za to, že nám umožnili e, mať spoločnú prezentáciu s mojimi kolegami, riaditeľmi MC a, riaditeľmi F-ky, a riaditeľom FK. My sa teraz nachádzame pred vami e, sú tu tri spolupracujúce agentúry, ktoré vám chcú odprezentovať svoje výsledky. Toto už je dôkazom pridanej hodnoty toho, čo predstavujú tie aktivity, ktoré sme vykonávali, pokiaľ ide o činnosti pohra, pobrežnej stráže. Na tých slajtoch, e, ktoré teraz máte pred sebou, uvidíte krátke video. Vidíte ho teraz tam vľavo dole. To bolo z lietadla natočené, ktoré je k dispozícii Európskej pohraničnej stráže od roku 2015, aby posilnilo svoje nástroje na vykonávanie ochrany pobrežných hraníc. Toto bol v rámci uh, úlohy Miro 2 ako pilotný projekt. Tento rámcový kontrakt umožnil celkovo 14 aktivít realizovať. To bolo približne 2400 hodín e, stráženia hraníc zo vzduchu v rámci Frontexu. A pokiaľ ide o pilotný projekt s našimi partnerami e, z týchto dvoch ďalších agentúr. Využívali sme ho takisto aj v rámci boja proti e, nezákonnému rybolovu v rámci EFKY od jari 2017 a takisto aj na iné aktivity, ktoré uvidíte na slajdoch neskôr a aby sme tiež mohli realizovať potrebné pozorovania v rámci boja proti znečisteniu. Čo je veľmi dôležité, je treba poznamenať tiež, že tieto viaceré multiple surveillance majú za cieľ zvýšiť informačné zdroje Európskej agentúry pre, pre ochraňovanie hraníc, okrem ochraňovania na vonkajších hraniciach a toto nám umožnilo takisto vytvoriť nový typ monitorovacieho zboru, ktorý sa opiera o svoje sídlo vo Varšave a my máme takú európsku e, skupinu, ktorá mohla otestovať prítomnosť viacerých zástupcov, najprv zástupcov iných agentúr, námorných agentúr, hlavne pokiaľ ide o Eh, inšpektora pre kontrolu rybolovu, ale takisto máme aj talianské úrady, ktoré tu boli prítomné, pretože sa nachádzajú blízko eh, tejto operácie, kde bola realizovaná operácia Triton. Čiže ďalej tu máme eh, zastupcov, ktorí pomáhajú zachraňovať životy na mori, takisto ďalších zastupcov pobrežných, pobrežnej stráže, ich dôstojníkov, a ako to vidíte aj na týchto obrázkoch, podarilo sa nám zvýšiť e, reakčnú kapacitu, reakčnú operatívnu kapacitu našich jednotiek. Už 6 e, mesiacov, čo tento lietadlo bolo nasadené, sa nám podarilo samým zaznamenať 36 prípadov e, volania o pomoc nábory, ktoré inak by neboli zistené vzhľadom na migračné toky, ktoré až doteraz boli trošku zle zisťované, pokiaľ ide o tie toky, ktoré prichádzajú z Tuniska, kde nie je až o taký masívny e, migračný tok. Pokiaľ ide o ďalší slajd, tak niekoľko slov by som vám chcel povedať k tomu, že táto spolupráca v oblasti vzdielaných e, kapacít naozaj bola pretavená do práce alebo spolupráce s agentúrou pre rybolov, ktorá nás požiadala, keďže išlo o oblasť pokrytú Tritonom, o zónu, kde e, Triton operoval blízko Talianska, aby sme sa venovali aj zónam, ktoré, sú takisto zaujímavé práve z hľadiska boja proti nelegálnemu rybolovu. A preto sme skonštatovali, že by sme mohli využívať kapacity e, tak námorných jednotiek v rámci Frontexu, ako aj Tritonu, aby sme mohli kontrolovať takisto aj tento nezákonný rybolov. Frontex a Európska agentúra pre e, ochranu morských hraníc Doteraz má k dispozícii asi 20 lodí a asi 10 vzdušných prostriedkov, buď helikopter alebo lietadiel, ktoré sú súčasťou hlavných leteckých aktivít a operácií či v Španielsku, Taliansku, Grécku a podarilo sa nám nasadiť takisto 1200 eh, našich členov, ktorí sú súčasťou tejto pobrežnej stráže. Podarilo sa nám takto zdieľať eh, prostriedky, ktoré sú už teraz platené z rozpočtu Európskej únie a mohli sme pre nich nájsť aj dodatočné misie, okrem teda tých klasických, e, konkrétne teda aj boj proti nezákonnému rybolovu a takisto proti znečisteniu. Na nasledujúcich obrázkoch môžete vidieť e, taký také spoločné zasadnutie, spoločný briefing troch agentúr, ktoré spolupracujú, bolo to v Ríme v rámci operácie Triton Frontexu, ale máme tu aj kolegov, ktorých nasadila Európska agentúra pre kontrolu rybolovov a takisto aj Európska agentúra pre námernú bezpečnosť. Eh, z toho hm, sme mohli vyvodiť, že asi eh, v rámci tejto spolupráce sme mali asi 20 eh, briefingov a ukázalo sa nám niečo celkom zrejme, že podarilo sa nám E, v rámci legislatívneho rámca alebo legislatívny rámec ozrejmiť všetkým zúčastneným stranám, všetkým účastníkom, každá agentúra, každá misia samozrejme je v rámci svojho mandátu realizovaná, ale môžu sa navzájom doplňovať. Na tejto fotke vidíte e, jedno jednu z pozorovateľských misií, ktorá bola realizovaná vďaka ľudí, nasadenej v rámci operácie Triton. Išlo o nákladku a vykladku rýb, ktoré sme podozrievali, že by mohli byť súčasťou nezákonného rybolovu. Tieto aktivity, ako vidíte, toto je jedna zo súčastí kontroly hraníc v rámci operatívneho plánu Frontextu aj rátame s tým, že môžeme zabezpečovať takéto fotky, takéto pozorovania aj pre našich kolegov z agentúry pre kontrolu rybolovu asi tisíc takýchto pozorovateľských misií a s tým súvisiacich informácií sme mohli takto zdieľať. Na následujúcom obrázku vidíme úplne inú problematiku. Je to fotka, ktorá bola zrealizovaná z helikoptery v Grécku. A tu vidíte že eh, dôstojníci Frontextu mali podozrenie z podozrivého znečistenia mora a hneď v reálnom čase odoslali fotku našim kolegom z agentúry MZ. Takže toto je tiež jeden z cieľov našej práce zisťovať zdroje znečistenia. Tiež tu vidíme, že toto, táto fotka, ktorá sa podarila nafotiť z helikoptery, na mori v rámci Poseidonu v Grécku. Vďaka tomuto prostriedku sme mohli splniť ďalšiu dodatočnú misiu v rámci verejných služieb, v rámci pomoci pobrežnej stráže v prospech členských štátov. Na nasledujúcej fotografii môžeme ilustrovať tiež ako boj proti cezhraničnej kriminalite môže byť podchytený vďaka rôznym operáciám, ako je napríklad Triton alebo Poseidon. Tu vidíte zadržanie lodi na loženej drogami. Tu sa táto operácia môže zabezpečiť aj vďaka spolupráci medzi rôznymi agentúrami, vďaka informáciám, ktoré sme dostali od EMSI, a následne ako náhle sme získali tieto informácie o lodi, sme mohli vďaka tejto spolupráci aj s colnicou a takisto s policiou zabezpečiť zadržanie tejto lode, takisto aj s Europolom. A tu máte aj presnejšie fotky, pokiaľ ide o aktivity Frontexu v roku 2016, 1200 osôb bolo podozrivých z eh, eh, ktorí boli podozriví z obchodovania s bielým mesom, bolo zadržaných. Eh, potom bolo zadržaných 12 tón hašišu, ako aj 14, 14 miliónov cigariet, ktoré pochádzali z pašovania. Zatiaľ 156 incidentov takéhoto typu bolo zabezpečených eh, v rámci Tritonu a takisto aj v rámci operácie Indalo medzi Španielskom a Marokom sme mohli rozvinúť takéto aktivity. 107 eh, tón drogy bolo takto zadržaných. A ďalej, na nasledujúcom slajde sa môžete pozrieť na ďalší prípad eh, iných aktivít, ktoré boli v teréne realizované spoločne s ostatnými európskymi agentúrami, ktoré podporujú pátracie a záchranné akcie. Tu si určite spomeniete, že máme povinnosť v rámci európskeho práva podporovať záchranné akcie a nový mandát Európskej pobrežnej stráže od roku 2016 vyslovne zahrňuje ustanovenie, ktoré sa týka pátracích a záchranných operácií. Obvykle to spočíva v ostrej ochrane hraníc. Tu spolupracujeme s EMSO a EFKO aj v iných oblastiach, ako to už sme tu spomenuli, ale tiež našou prioritou je podpora záchranných pátracích akcie, prípadne aj ujatie sa takejto takýchto aktivít, pokiaľ je e, toho potreba. Máme tiež koordinačné centrum pre túto činnosť a teda tá štruktúra, veliteľská štruktúra sa nachádza v Ríme na ministerstve vnútra a pokiaľ zahrňuje prípadne aj iné aktivity ako výsledne, výslovne patriace a záchrana operácie a ako náhle ide o vyslovené, ktoré sa týkajú záchrany, tak potom to už ide na ministerstvo dopravy, ale týka sa to aj Grécka, nielen Talianska a Španielska. V roku 2016 sme takto zachránili 90 tisíc osôb práve v kontexte tých zmienených akcií Frontexu v roku 2017 išlo o viac osôb 135 osôb, či už išlo o výslovné operácie, patracie a záchrana, alebo či išlo o ten pilotný projekt, ktorý tu dnes popisujeme. Na ďalšom obrázku vidíme ďalšie, ďalší názorný príklad, ktorý bol zdieľaný alebo o zdieľanie alebo prelobovanie kapacita na komunitárnej úrovni s využitím nového mandátu, ktorý Frontex teraz má k dispozícii sa rozširuje flotila, zatiaľ sú to len dlhodobé leasingové zmluvy s národnými protežkami našich štátov. Tu vidíte tiež Grécko, to je prvé plavidlo, ktoré prevádzkuje práve konkrétne Frontex a tam sa môžete dokonca aj dočítať eh, ten príslušný nápis na tomto plavidle. Je tu európska posádka, ktorá je zložená zo 7 národností, čo je tiež akoby pilotný projekt v rámci tohto pilotného projektu. A tieto kapacity je možné do budúcna stieľať, aby sme mohli obohatiť aj kapacity práve MC alebo FK, aby tiež oni mohli využívať to, čo dávame k dispozícii práve v rámci tejto platformy. Takže vidíte, že ako môže jedna z týchto agentúr ponúkať platformu pre ďalšie e, agentúry, pre ich aktivity. Tuto vidíte ponaučenia a výstupy. Ako už Markus spomenul, máme skoro 300 národných orgánov alebo úradov, ktoré tak alebo inak prispievajú k popražnej stráže. A to rôznymi spôsobmi. A čo sme zistili v rámci tohto pilotného projektu, že pokiaľ ide o multilaterálnu spoluprácu, tak naše spoločné aktivity tiež aj lepšie pomáhajú chápať ďalším e, členským štátom, čo sa dá dosiahnuť na celoeurópskej, na komunitárnej úrovni. Tu chcem zdôrazniť, že nejde o žiadnu fikciu. Nejde o žiadne prostredie na koncipované, ale o prácu v teréne a, a tiež chcem zdôrazniť tú nákladovú efektivitu, ako to vypieva z tých výsledkov. Sme schopní naozaj zasiahnuť v rôznych legislatívnych oblastiach a ja vám chcem poďakovať za pozornosť a odozdávam slovo teraz kolegovi. Ďakujem pekne, pán predseda výboru Líbe pre rybolova, takisto aj pre dopravu za toto spoločné zasadnutie, že ste ho zorganizovali. Ako to už povedal li moji kolegovia. Jedna dôležitá vec v rámci pilotného projektu je synergia a takisto interoperabilita týchto agentúr. Ako ste aj videli na základe tejto prezentácie, že sú tu operatívne vízie v rámci Stredozemného mora, to je naľavo a na pravo, to je, naľavo to je ohľadom rybolovu a napravo ohľadom záchrany ľudských životov, ako aj ochrany hraníc. A tu máte aj zóny, v ktorých operujeme. Obzvlášť vpravo môžete vidieť sightings, také aktivity, eh, eh, ktoré boli zistené Frontexom v rámci týchto misií a ktoré boli veľmi zaujímavé pre prácu práve agentúry pre kontrolu rybolovu a na základe toho sme mohli sa oboznámiť s týmito situáciami. Opieralo sa to tiež o eh, službu, ktorú zabezpečila EMSA, agentúra pre námornú bezpečnosť, pre ktorá nám zabezpečuje taký servis, ktorý sa volá Mars a ktorý nám umožní zdieľať všetky tieto informácie. Tým istým spôsobom by som vám chcel spomenúť, že e, všetky tieto patroly, všetky tieto misie lietadiel, patrolných lietadiel, bolo veľmi úspešné. V rámci týchto e, operácií sme spoločne e, zdieľali tieto aktivity od námornej bezpečnosti s tým, že sme zdôrazňovali aj z účasti členských štátov, pretože to nie je len určitá koordinácia, ale zabezpečenie služieb členským štátom a európskym občanom, čo sa snažíme zabezpečiť. Chcel by som zdôrazniť teraz jednu operáciu, ktorá bola e, v Čiernom mori vykonávaná, e, kde sme chceli multišpecifické operácie kontroly rybolovu zabezpečiť práve týmito misiami. Zabezpečili sme technickú podporu a takisto informácie pre pohraničnú stráž, tak Bulharska ako aj Rumúnska v rámci tejto operácie. Pokiaľ ide o bilanciu tejto úlohy 4, ktorá bola popísaná už pánom Ledgerim, môžeme z toho vyvodiť, že 5 takýchto aktivít bolo zabezpečených či cez lode a cez lietadla Európskeho agentúru pre nadernú bezpečnosť. Na 8 leteckých misiách sme sa zúčastnili, takisto sme sa pridali a zúčastnili sa na spoločných operáciách v rámci Frontex Indalu a takisto aj v rámci Tritonu, v, stre, v centrálnej časti Stredozemného mora a takisto aj vo východnej časti. Ako som to už predtým povedal, v angličtine to voláme, že sightings tieto miesta. 850 pozorovaní, čo je veľmi dôležité číslo pre nás. Pokiaľ ide o Čierne more, už som zdôraznil multišpecifické cvičenie, ktoré sme tam realizovali. A chcel by som zdôrazniť ešte tu, že keď hovoríme hlavne o aktivitách Frontex AFK. EMSA, bola veľmi dôležitá, alebo teda jej úloha bola veľmi dôležitá, pokiaľ ide o, o, o poskytovanie nástrojov napríklad e, cez satelity, koperník a tak ďalej. Teraz by som chcel spomenúť tretiu úlohu, čiže generáciu kapacít, e, čo nám umožňuje kontrolu rybolovu. E, táto zdôrazňovala hlavne problematiku vzdelávania a takisto spoločného prístupu k spracovaniu informácií takým spôsobom, aby sme eh, vytvorili nejaké spoločné kurikulum s rôznymi témami, ktoré sa aplikujú počas misií pobrežnej eh, ochrany. Najprv to bola akási kartografia eh, disponibilných strojov kde boli jednotlivé jednotky eh, rôznych agentúr, ktoré mohli byť zdieľané, potom dohody o spolupráci, ktoré existovali, alebo ktoré boli podpísané v rámci tejto spolupráce a takisto aj dokumentačná báza alebo databáza, ktorá už je existujúca k dispozícii. Chcem zdôrazniť mimoriadnú dôležitosť eh, ktorú sme prisúdili vzdelávaniu personálu a takisto členských štátov, pokiaľ ide o eh, tento bezpečnostný monitorovací systém. Nešlo len o školenie našho personálu a to, aby sme, ako to robíme v rámci našich misiách, misie, našich misií, eh, eh, sme zabezpečovali technickú pomoc európskym štátom, aby sme zabezpečili lepšiu výmenu informácií pre lepšiu interoperabilitu agentúr. A na záver by som chcel povedať niečo k týmto aktivitám, v rámci ktorú koordinovala FK. Myslím, že spoločne sme značne prispeli k zlepšovaniu kapacít, hlavne pokiaľ ide o personál jednotlivých agentúr, pokiaľ ide o, o, o monitoring, a pokiaľ ide o identifikovanie o, nástrojov a potrieb. Toto ma vedie k tomu, aby som to uzavrel Eh, tento pilotný projekt trošku takým transverzálnym alebo prierezovým spôsobom. Ako ste tu určite zaznamenali, veľmi málo misií, ktoré eh, sú súčasťou pohraničnej ochrany, eh, spada pod európske politiky. O to viacej zdôvodňujeme potrebu koordinácie členských štátov. Okrem iného, niektoré z týchto úloh vyplývajú z medzinárodných dohôd členských štátov, interoperácia agentúr v rámci celého pilotného projektu bola realizovaná v rámci dodržiavania integrality a jeho využívania personálu. Snažili sme sa vyhnúť dvojitej práci. A toto sme, tieto informácie odovzdali aj komisii. Myslím, že môžeme byť hrdí na naše týmy, ktoré boli naozaj otvorené a flexibilné v výmene týchto kultúrnych týchto informácií a tak v rámci kultúrneho kontextu je potrebné zabezpečiť, aby tento koncept ten spolupráce medzi agentúrami dodržiaval určitý, určitú štruktúru, tak ako to bolo až doteraz, tak pokiaľ ide aj o vzdelávanie, ako aj pre rozpočtové otázky. Pokiaľ ide súčasnosť a budúcnosť a predloženie pilotného projektu táto spolupráca medzi agentúrami v rámci pobrežnej stráže bude naďalej pokračovať a posilňovať sa. Po štvrné, e, tie pôvodné, tá pôvodná spolupráca, ktorá bola dnes odprezentovaná, zdieľanie informácií, kapacít, posilňovali kapacít. K tomu sme pridali ešte jednu novú úlohu, ktorá sa týka analýzy rizika, ktorá vyplýva práve z naliehavých udalostí. Okrem e, medziagentúrnej spolupráce sme vytvorili ďalšie prepojenia, ktoré nám umožňuje spolupracovať ďalej v rámci e, rámcovej zmluvy a takisto v rámci verejného obstarávania. A následne, pokiaľ ide o tripartitnú e, spoluprácu, 17. E, marca 2017 toto vstúpilo do platnosti, kde sa stanovili presné úlohy jednotlivých agentúr a takisto aj aplikovanie ich e, kapacít. Pokiaľ ide o túto tripartitnú prácu, špecifická komisia, taký monitoring bol vytvorený, ktorý mala vlastne pripraviť výročný strategický plán E, s tým, že bude dodržiavaná integrita, pokiaľ ide o, fungovanie jednotlivých e, agentúr. Toto bolo e, potvrdené aj kolegislátormi, takisto aj vnútroštátnymi orgánmi, tak na národnej úrovni, ako európskej a medzinárodnej úrovni. Úrady členského, členských štátov sú spokojné, pretože to splnilo ich očakávania. A Mm, takisto e, sa zorganizovali tieto debriefingy od AKEO 2017 e, s tým, že budú pokračovať. kde sme vypracovali práve ten výročný strategický plán. Nezabúdame na to, že občania Európskej únie, ktorých tu zastupujete, sú vlastne tým našim hlavným cieľom našej misie. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem pekne trom výkonným riaditeľom za prezentácie a ďakujem aj za to, že ste popísali tieto prezentácie naozaj na živosti ich popísali. Máme málo času, ale chcel by som naozaj zabezpečiť, že tí poslanci, ktorí sú tu, počúvali a majú do tejto témy čo hovoriť, aby sa mohli vyjadriť otázkami či pripomienkami pán Pabrix ako prvý, pretože on je spravodajcom e, pre problematiku pohraničnej agentúry a potom pani Steli z výboru pre dopravu a potom ďalší kolegovia, pán Plum, pani Grisvak e, sa vyjadria. Takže nech sa páči v tomto poradí, sa ujmite slova. Ďakujem pekne. Ďakujem váženým riaditeľom, že dnes prišli medzi nás, a že sa podelili s nami o informácie napriek tomu, že v Lotyšsku je dnes štátny sviatok, tak ako vidíte, e, viacero z mojich kolegov ešte stále oslavujú a to po celej Európe. Takisto by som chcel sa poďakovať aj za to, že som mal možnosť zúčastniť sa E, vášho záverečného semináru v Lisabone, pretože som mal príležitosť pozrieť si ešte do väčších detajlov v porovnaní s tým, čo ste prezentovali dnes. Túto spoluprácu prišli sme o mikrofón. Je tu problém s mikrofónom, takže... A takisto tu bola akási interferencia. OK, dobre, takže budem pokračovať, pretože čas beží. Uh, takže vidíme, ako veľa e, sa tieto tri agentúry prelínajú. FKM sa, samozrejme Frontex sa prelínajú v mnohých aktivitách, ako je to zároveň dôležité. A mám možno dve otázky. Prvá sa týka toho, čo ďalej. Aké budú závery Áno, posledný rečník, posledný praviteľ to spomenul, ale čo teda bude ďalej s touto spoluprácou s členskými štátmi, pretože vieme, že to je v konečnom dôsledku ešte stále e, zodpovednosť členských štátov. A môžete túto výmenu informácií, výmenu osvedčených postupov premietnúť do konkrétnych hmatateľných výsledkov, e, boj proti pašovaniu, a ďalším trestným činom alebo ďalším témam, ktoré sú pliagou na našich hraniciach a to každodennou. A po druhé vidíme, že e, sa tu dostávame k otázkam právneho rámca, čo by takisto mohla byť možno súčasť práce nášho, našich výborov alebo nášho parlamentu. Máte vy nejaké návrhy ako by sme my mohli pomôcť vám, aby sa vylepšil právny rámec, ktorý je potrebný pre mm, e, e, splnenie toho, čo za týchto 18 mesiacov ste vyvodili ako výsledky z toho, čo môžete robiť pre Európsku úniu. Pretože v konečnom dôsledku to nie je iba spoluprácu, ale vašou prácou vytvárate väčšiu dôveru a väčšiu bezpečnosť pre nás všetkých. Ďakujem. Áno, partnerstvo je dôležité, ako ste povedali, a vaša agentúra je niečo, čím sa zaoberá aj e, výbor pre dopravu. Som rád, že je tu pani Deli. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda e, výboru Libe. Drahý Klód, e, je mi naozaj potešením mať tu výkonných riaditeľov troch európskych agentúr, ktoré e, dokázali, že netreba iba koordináciu, ale skutočnú spoluprácu. To je e, zásadné na to, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre Európu. Keď e, si predstavíme, že veľa migrantov ešte stále ide cez stredozemné more e, so všetkými nebezpečenstvami, dokonca e, je v hre ich samotné prežitie, tak e, musíme sa zamyslieť, pretože tie súčasné výzvy ovplyvňujú aj prácu, ale aj úlohy jednotlivých európskych agentúr, predovšetkým e, tých agentúr, ktorí sú tu zastúpené dnes. Ja som predsednička výboru pre dopravu tohto Európskeho parlamentu a poznám, poznám dobre e, prácu Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť. Ja som naozaj e, rada, že pán Mili je tu. Pravidelne ho pozývame aj na náš výbor a bude to tak aj naďalej. Ste vždy vítaní. Ale E, agentúra e, pre bezpečnosť na e, námornú bezpečnosť doteraz presadzovala námorné právne predpisy EÚ a poskytovala pomoc, technickú pomoc, ale aj vedeckú s cieľom zaručiť vysokú úroveň a takisto účinnú jednotnú bezpečnosť a istotu na moriach. Je to teda agentúra, ktorá sa neustále vyvíja. Mandát e, bol už 5 krát e, prepracovaný, prehodnotený, to nie je zanedbateľné. E, pribudli nové úlohy pri poslednej ročná spolupráca s Eh, a taktiež syntézy s f teda pri tých pobrežných misiách. Musíme teda posilniť kapacity, podľa mňa, tejto Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť, pretože ten rozpočet eh, nie je dostatočne vysoký a úlohy pribúdajú. Otázka teda znie, ako sa to dá eh, zaistiť e, rozpočtovo dodatočné prostriedky a to treba mať na pamäti, aj keď e, pracujeme na e, novom viacročnom finančnom rámci. Potom monitorovanie, dohľad a zdieľanie informácií. Agentúra dosiahla svoje ciele, dosahuje výsledky, tak ako si ich stanovila. Treba to pripomenúť využívanie nových technológií a nových systémov, ako napríklad drónov, bezpilotných lietadiel alebo program Kopernikus, ktorý dáva spoločný obraz o moriach, e, zároveň globálny a integrovaný. A môžem vám to povedať, keďže v tejto chvíli e, e, sa hovorí o nariadení Eh, pre eh, leteckú agentúru, tak dróny by mohli byť užitočné aj pre nich, eh, alebo mohla by to byť jedna z odpovedí. Napríklad, keď sa na moriach rozleje ropa, keď je nejaká ropná škvrna, alebo keď sú v nejakej veľmi zložitej situácii plavidla na mori, čím budeme účinnejší, tým e, e, účinnejšie, tým rýchlejšie môžeme zachrániť životy. Takže e, vážený pán predseda tohto výboru Libe, drahý Klód, ja som skutočne rada, že na tomto výbore sme schopní spojiť nielen tri výbory, ale aj tri európske agentúry a myslím, že sa uberáme správnym smerom pri e, prehlbení spolupráce eh, medzi týmito troma agentúrami v nadchádzajúcich rokoch. Ja každopádne vám želám veľa šťastia, aby sa čo najviac využili synergie, tak v prospech národných úradov. Eh, netreba na ne zabúdať. Niekedy to môže byť eh, problematické, ale aj pre európske úrady, ktoré majú takéto úlohy pobrežných hliadok. Ďakujem za pozornosť. Dobre, už sa niekde hlási o slovo s radou panelistov, takže dvaja kolegovia s radou poslancov, poslankyň, teda pani Sipela, pani Grispek eh, najskôr. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Klód prvom rade sa chcem poďakovať e, za prítomnosť trom výkonným riaditeľom európskych agentúr. E, hovorili veľmi podrobne a myslím, že by e, sa dalo uvažovať o synergiách, ale vrátim sa k tomu, čo odznelo v úvode a myslím si totiž to, že tento projekt bol začatý kvôli obrazom, ktoré sme videli v roku 2015 No a iba poviem, že tie obrazy vznikli preto, lebo členské krajiny a agentúry e, e, neboli schopné odstrániť príčiny tej migračnej vlny a taktiež e, E, e, sa nevedeli vysporiadať s tým predpokladaným nárastom migrantov do Európy. Aj si myslím, že ešte stále to nie je úplne zvládnuté. Takže to iba na úvod, ale mám aj konkrétnu e, otázku na zástupcov troch európskych agentúr. Ak už viete rozpoznať presne lode, ktoré sú na Stredozemnom mori, E, kam sa uberajú, čo sa stane, ak napríklad agentúra pre e, rybolov e, vidí loď na, tom, na tej istej trase, kde sú aj e, migranti, čo sa stane. A po druhé, čo sa stane, keď e, skonštatujete, že opúšťa líbyjské pobrežie plavidlo e, s e, migrantami, čo sa vtedy stane, aké sú následné kroky. A ešte tretia otázka. E, je nejaký vývoj vo svetle vývoja situácie v Európe a opäť sa to viac týka toho líbyjského pobrežia, či sa tu nejak zvýšila kontrola plavidiel, ktoré opúšťajú toto líbyjské pobrežie. je jasné, že by sme asi chceli mať viac času na túto rozpravu. To vyplýva z tvojej otázky, ako aj z predchádzajúcej. Žiaľ, asi toho času dosť nebude. A teraz pani Grisbeck a potom e, opäť výkonní riaditeľia. Ďakujem pekne, <clears throat> pán predseda. Ja sa chcem poďakovať e, riaditeľom troch európskych agentúr e, za ich správu na úvod týždňa tu možno, že nie všetci sú prítomní, ale každý sa o tom dopočuje. E, pre mňa to vysvetlenie bolo veľmi zaujímavé, to ako zdieľate informácie, ako sa spájajú alebo spoločne využívajú prostriedky a teda, že je tu skutočná operatívna spolupráca priamo v teréne, teda na moriach a e, oceánoch na súši to až tak neplatí. Myslím, že je to skutočná pridaná hodnota pre členské krajiny, ale aj pre samotných európskych občanov. E, poviem e, len, že ľutujem, že sa možno, že o tom dostatočne nevie na verejnosti, teda to, aké sú európske nástroje, ktoré fungujú aj spoločne. Týka sa to dopravy všeho druhu, ale aj dohľadu nad rybolovom a záchranných akcií na mori. E, pri tom to povedali predrečníci pri tých záchranných akciách Ide o veľmi e, e, závažné situácie a to sa týka celého, e, celej planéty. aj v Indickom oceáne máme vonkajšie európske hranice Eh, okolo európskych exkluzívnych zón, napríklad okolo ostrova eh, Reunion. Eh, tam som videla týmy pracovať priamo v teréne. Zaoberajú sa hlavne kontrolou, teda ochranou životného prostredia, ale aj kontrolou rybolovu alebo rybárskej činnosti, pretože nevšetky všetky lode dodržiavajú pravidlá a potom záchranné akcie na mori E, to je medzi e, komorami a ostrovom Majot, aj keď sa o tom skoro vôbec nehovorí. E, tam zomierajú desiatky ľudí, pretože sa snažia dostať do toho, čo oni považujú za Eldorado. Už ste odpovedali na niekoľko otázok, ale ja sa predsa len opýtam na tie na to zdieľanie informácií, aj keď ste už naznačili, že áno, potom e, povaha e, misií. Ale možno, že moja prvá otázka sa týka rozpočtu. 67 miliónov eur bolo naplánovaných na roky 2017 až 2020 e, pre spoločný systém teleriadených lietadiel. Už sa tu spomínali aj dróny, bezpilotné lietadla. Pýtam sa, či toto, tento spoločný systém e, je súčasťou pilotného projektu, alebo je to niečo, čo sa bude nejak súbežne rozvíjať, alebo sa to už e, rozvája, e, rozvíja. Myslím, že to malo byť operatívne od júna 2017. Neviem, aký je súčasný stav. No a druhá otázka, keďže je to pilotný projekt, aby nám, nás o, o ňom informujete aj o výsledkoch a o účinnosti ja sa pýtam, a aká e, vyzerá budúcnosť e, tie pilotné projekty, alebo ten pilotný projekt končí, budete pokračovať e, v tej účinnej spolupráci, alebo či to skončí, tak povediať, na pol ceste a už sa ďalej nebude robiť nič? Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Ďakujem aj za to, že ste medzi nás prišli všetci traja. Je to veľmi zaujímavá, e, komplexná oblasť. Hovorili sme na, koor- na zasadnutí koordinátorov a e, padla jedna otázka, ktorá padne vždy. Ako sa darí e, pohraničnej agentúre? Sú tu vysoké očakávania. A ja sa vás chcem opýtať, ako sa to e, riadi. E, vy sa zaoberáte aj e, znečistením, aj e, otázkami rybolovu, tranzitnými zónami a taktiež spravovanie hraníc, o tom hovorila pani Sipel. A preto sa ja pýtam, ako sa vyrovnávate s tými očakávaniami. Máte tých úloh veľa na vašich pleciach, hlavne v kontexte vonkajších hraníc. Uvedomujete si tie vysoké očakávania členských krajín alebo je to skôr uh, akési partnerstvo s tými členskými krajinami a ak áno, ako vyzerá? Maybe just if you do each one uh, a concluding remark taking into... Takže mohli by ste odpovedať na otázky a zároveň uh, povedať aj zo pár slov na záver. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť, kto bude prvý. Pán uh, Müller, začneme tak, ako ste začali na začiatku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za položené otázky. Áno, tí, tie očakávania sú vysoké zo strany členských krajín a, ostatných zainteresovaných, zainteresovaných strán. Um, je to ale výzva aj pre e, národné úrady, a možno, že aj samotné naše fungovanie treba správne pochopiť. My máme tripartitné pracovné postupy a e, akceptujú ich všetky administratívne prístavy. My e, sme si zadefinovali spôsob spolupráce, máme aj technické podskupiny. A snažia sa posunúť našu spoluprácu vpred v rôznych oblastiach. Chceme teda zdôrazniť, že každá agentúra má inú cieľovú skupinu alebo skupinu zainteresovaných eh, skupín. My spolupracujeme na to, aby sme čo najlepšie využili naše nástroje, prehlbili spoluprácu, ale vždy sa zameriavame na našu e, cieľovú skupinu členské krajiny. Takže to by bolo také jasné e, rozlíšenie. Budem asi hovoriť po francúzsky. Čo sa týka operatívnych misií, sme vytvorili výkony výbor alebo výkonnú skupinu hlavne v tredozemi a pri tých operatívnych eh, misiách sú tam experti z členských krajín, eh, z oblasti kontroly hraníc aj rybolovu a mm, spoločne zadefinujeme postupy, protokol pre tie misie. To začalo na začiatku roku 2016, keď sme začali spolupracovať v rámci pilotného projektu v zóne Triton. E, s, e, bolo to Frontex plus e, agentúra pre kontrolu hraníc a rybolovu. A myslím si, že ide o naozaj veľmi dobrý príklad účinnej spolupráce. A ešte vy na záver. K záchranným akciám môžem povedať nasledovné. Keď Frontex vidí e, loď s migrantami, ktorá e, opúšťa libijské pobrožie, tak e, môžeme túto informáciu postúpiť členským krajinám, ale agentúra ako taká nemá žiadna, žiadne kontakty priamo v Líbii, takže môžeme iba takéto informácie ponúť ďalej členským krajinám. Následné opatrenia vo vzťahu s pilotným projektom. Áno, bol to veľmi, bola to veľmi úspešná spolupráca našich troch agentúr, ale aj eh, rôznych eh, úloh eh, v súvislosti s kontrolou pobrežnou, pobrežnými kontrolami. Ide o spôsob, ako uplatňovať zákon na mori. Takže keď napríklad bojujeme proti cezhraničnému zločinu, tak e, máme páky e, s EMSA agentúrou. Napríklad môžeme odhaliť e, zločineckú činnosť v kontekste napríklad rybárskych inšpekcií a to môžeme potom využiť s colnými úradmi pri spolupráci s členskými krajinami, ale je tu aj bilaterálna spolupráca Frontex Europol. Takže to je v mojich očiach zárodok toho, čo by e, sme mohli vidieť v budúcnosti e, v súčinnosti s členskými krajinami a národnými úradmi, teda akýsi spoločný, akási spoločná verejná služba, kde by každý e, rešpektoval mandát partnerskej, európskej alebo národnej agentúry, ale zameriame sa na vzdelanie kapacít a informácií a aj na výmenu informácií <clears throat> v skutočnom čase, pretože ak chceme byť účinní a chceme konať v prípade potreby, keď ide o to e, zadržať e, pašerákov, e, vyriešiť otázky znečistenia životného prostredia a záchranných akcií, tak musíme byť schopní konať okamžite. Takže interoperabilita, e, využívanie prostriedkov a kapacít. To je zásadné a dúfam, že tento pilotný projekt nám pomôže zadefinovať e, povedzme spoločné normy o operatívne postupy, ale aj technické normy. V nadchádzajúcich mesiacoch sa stretneme s národnými úradmi v kontexte e, fóra EÚ pobrežná hliadka a e, chceme podporovať aj intenzívnejšie regionálne kontexty, e, pardon, kontakty, pretože by sa dala e, trošku skonkrétniť spolupráca. Takže sa chcem poďakovať poslancom, poslankyniam za pozornosť, ale aj za dôveru, ktorú vyjadrili vaše tri výbory a ich komisii. Sa chcem poďakovať za ich podporu a členským krajinám za dobrú spoluprácu aj Markovi, aj Paskalovi a s našim spoločným tímom sa chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um, we don't do enough of that in We should start more Um, možno, že by sme mali častejšie tlieskať na našom výbore Libe. Takže ja vám e, virtuálne e, tlieskam. Ďakujem pekne vám trom. Bolo to veľmi zaujímavé podrieť sa na tú spoluprácu. Boli to jednoznačné prezentácie, ktoré e, poukázali aj výzvy, boli naznačené aj možné budúce kroky, takže my to budeme ďalej zblízka sledovať. E, Správodajcovia e, rôznych správ ďakujem aj predsedničky dopravného výboru. Dúfam, že budeme môcť budovať na tom, čo sme dnes počuli. Uvidíme, ako to bude vyzerať o pár mesiacov. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Uh, Teraz ideme rýchlo na bod 5, readmisné dohody. Okay. If I could just ask colleagues to come to the front. Tí, ktorí majú byť vpredu, prosím, prídite na tribúnu. Okay, colleagues, if we're ready, um... Dobre, vážení kolegovia, ak e, ste pripravení, tak začneme, pretože už máme istý časový sklz. Je to ďalší dôležitý bod. Teraz e, e, riadne hodnotenie výboru LIBE, súčasný stav riadmisných dohôd. Som rád, že tu máme opäť Simona Morgiho. On nám spraví tú prezentáciu. Ja poviem iba niekoľko slov na úvod Simon tu bol 7. septembra, možno si na to pamätáte. Išlo o všeobecne readmisné dohody, o ich vyjednávanie, uplatňovanie. Ja som napísal pred pár týždňami eh, list eh, komisárovi, pretože e, máme isté obavy, čo sa týka nelegislatívnych nástrojov V, list, v liste som taktiež hovoril o oznámení komisie v vzťahu s migráciou. Tie súbežné rokovania budú pokračovať, ale budú sledovať e, štandardné e, vyjednavacie postupy. Takéto neformálne e, dohody sú veľmi znepokojujúce pre práve tento výber, výbor, E, my sa opierame o článok 118 a e, možno, že sa trošku e, zasadzujeme aj za opätovné znárodnenie týchto otázok. Simon tu bol teda v septembri, diskusia bola veľmi zaujímavá, ja som rád, že prišiel opäť medzi nás, poskytne nám aktuálne informácie je to verejné zasadnutie, to som chcel iba pripomenúť a ja teraz dám slovo tebe, Simon, aby si nám mohol spraviť tú prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený prítomný. Som rád, že som tu opäť Myslím, že je to e, veľká otázka pri spravovaní migračných otázok, teda vracanie tých, ktorí nemajú právo tu ostať a taktiež povinnosti, e, readmisné povinnosti krajín pôvodu. Možno, že tu uvítam aj hostí z národných parlamentov Tuniska a Maroka. Oni si naši partnery pri spravovaní migračných otázok e, ja som minulé vraj e, nezdôraznil potrebu rešpektovať jednotlivcov a aj to, že Európa musí naďalej e, byť akýmsi ochranným priestorom. E, preto ja chcem na úvod povedať možno niečo o našej širšej stratégii. Návraty a readmisie to, je, to nie je jediný cieľ našej stratégie. My chceme čo najstabilnejší, naj, predvídateľnejší rámec, akási rovnováha medzi solidaritou, zodpovednosťou, účinnosťou a e, spravodlivosťou. Vďaka tomu by sme v EÚ mohli e, práve poskytnúť ten ochranný priestor tým, ktorí ho potrebujú na to, aby sme sa e, vysporiadali s touto výzvou účinne a humánne, tak e, musíme k tomu pristupovať globálne. My sme sa pozreli na reformu e, Európskeho azylového systému spolu s vami taktiež e, riešiť migračnú otázku v duchu partnerstva, či už v alebo mimo EÚ. Vy ste počuli práve prezentáciu Fabrisa, spolupracujeme s partnerskými krajinami, ochranujeme, ochraňujeme vonkajšie hranice, snažíme sa odstraňovať príčiny nezákonného e, pristahovalectva a bojujeme aj proti prevádzačom. Myslím, že vidíme aj prvé výsledky. E, minulý týždeň v oznámení boli vypichnuté oblasti, v ktorých sa nám to e, darí a spolupracujeme aj s UNHCR okrem iného. E, Libia e, je teraz centrom pozornosti. V posledných dvoch týždňoch tisícky migrantov, ale poskytuje sa aj lekárska pomoc E, naozaj chceme všetci, aby sa tá situácia výrazne zlepšila, ale tých 15 tisíc migrantov, e, viac ako 10 tisíc len z Líbie, ale e, oni mohli využiť program dobrovoľných návratov a myslíme si, že by sa toto číslo mohlo ešte zvýšiť aj vďaka libijským partnerom. To je, myslím, dobrý príklad Takže my sa teraz snažíme ich e, presídliť e, dobrovoľne. Taktiež sa zameriavame na príčiny 2 e, miliardy, ktoré sa majú zameriavať na zvýšenie stability a odolnosti, podporovať hospodársky rozvoj. Teraz máme aj 40 miliónov eur súkromných investícií Takže aj pokrok pri e, presidlovaní máme slub pre 34 e, tisíc miest. Myslím si, že to je dobrý príklad e, záväzkov členských krajín, aby sa vlastne znižil počet tých nebezpečných ciest do Európy a zvyšil počet tých bezpečných. To chcem povedať na úvod aj preto, aby bolo jasné, že komisia nechce spraviť z Európy pevnosť, ale chceme eh, aj naďalej byť bezpečným prístavom pre tých, ktorí to budú potrebovať. Ale myslím, že sa nám toto podarí iba, ak eh, sa vysporiadame aj s odvrátenou stránkou E, ide ale o jednotlivé vyhodnotenie každého prípadu. E, zistujeme, či e, je nárok na ochranu, ale ak nie, tak je ten návrat naozaj nevyhnutný. <clears throat> Je to samozrejme veľká výzva pre EÚ, aj otázka readmisie, nedá sa to obísť. Iba 36 nezákonných migrantov po Eh, individualizovanom azylovom procese a po rozhodnutí o návrate, že sa skutočne ten návrat aj udeje. Eh, sú tu viaceré výzvy v súvislosti aj s národnými eh, systémami návratov. Na komisii podporujeme úsilie členských krajín odstraňovať prekážky pre návraty a taktiež tie dobrovoľné návraty. To naďalej je e, to riešenie, ktoré uprednostňuje tak EÚ ako aj komisia. Poskytujeme na to veľkú finančnú pomoc členským krajinám, aby sa tí ľudia mohli dobrovoľne vrátiť e, s dôstojnou integráciou. E, je viacero prípadov, ktoré sa priamo financovali. Ak sa pozrieme na údaje, ktoré sme dostali pred týmto stretnutím, to komplexné údaje a Dúfam, že tým vyhoviem požiadavke, ktorú som dostal naposledy, keď som tu vystupoval pred vami, keď som hovoril o návratoch a readmisii. Ako som už povedal predtým, všetky ďalšie informácie, ktoré chcete o tomto ujednaní alebo akomkoľvek inom, môžem vám to poskytnúť kedykoľvek. Vidíte, že tu uvidíte, že došlo k určitému zvýšeniu dobrovoľných nákladov z 39 tisíc do 43 tisíc v 2016, ale Opäť jeden z dôvodov, prečo podľa mňa sme zaznamenali tento nárast návratov, sa týka toho, že perspektíva nútených návratov takisto e, v podstate je stále hľatateľnejšia a vedie ľudí k tomu, aby e, sa rozhodli pre dobrovoľný návrat. Dobrovoľný návrat veľmi často na rozdiel Eh, je v podstate eh, v súvislosti s tým, že je tu riziko nuteného návratu. Asi je korektné povedať, že členské štáty veľmi často ešte stále čelia chýbajúcej spolupráci s krajinami pôvodu a príslušnými orgánmi. Uvidím príklady, keď kto sa vracia nemá platný pas, tak samozrejme členské štáty musia požiadať konzulát e, krajiny, aby vydala e, cestovný doklad. Keď nie je jasná štátna príslušnosť, tak niekedy je potrebné interviu. A E, pre tieto dva kroky potrebujeme spoluprácu s partnerskými krajinami a je to ťažké niektoré konzuláty jednoducho neidentifikujú štátnych príslušníkov, keď majú pocit, že je tu riziko núteného návratu, alebo že teda Mm, členský štát e, sa rozhoduje o tom, kto môže a nemôže ostať na jeho území, ale myslím si, že do určitej miery sa tu spochybňuje aj povinnosť partnerských krajín v rámci medzinárodného práva, aby prijali späť svojich štátnych príslušníkov. Poviem to rovno. Readmisia je povinnosťou podľa medzinárodného práva a keď hovoríme o práci s mnohými partnermi v subsaharskej Afrike, tak je to špecifická povinnosť v rámci rôznych dohod o spolupráci, ktorým, ktoré má Európa s krajinami pôvodu, napríklad dohoda z Kotonu, kde je článok 13, kde jednoznačne máme jasný právny základ v mnohých aspektoch. Je to readmisná dohoda, akoby samostatná readmisná dohoda s týmito krajinami. Avšak často chýbajú praktické ujednania, ktoré by umožnili realizáciu takýchto readmisí. A hovorím o tom, E, konkrétne naozaj preto, takto, pretože to často vysvetľuje to, že e, často používame právne nezávislé ujednania e, a zároveň už máme v článku 13 dohody z Kotonu záväzné povinnosti, nevytvárajú sa tu žiadne nové, skôr sú to iba operatívne postupy zamerané na vytvorenie štrukturované a efektívnej spolupráci v oblasti readmisie vlastných štátnych príslušníkov už podľa existujúcich medzinárodných záväzkov. A ako som povedal predtým, ak niekto z vás bude chcieť, bude chcieť viac informácií o tom, aké výsledky prinášajú takéto ujednania kedykoľvek. Prídeme radi, vám o tom povieme viac. Zároveň je dôležité povedať, a, že preferovanou aktivitou komisie by bola si všade tam, kde je to možné mať právny záväzok, ktorý existuje, posilnený špecifickou dohodou o readmisii. Ale nie vždy to je možné, ako som už povedala naposledy, keď som tu bol. Nie je to vždy možné s niektorými partnerskými štátmi aj vzhľadom na politickú citlivosť e, krajín pôvodu. Ale my tvrdíme, že keď tretí štát nie je ochotný uzavrieť readmisnú dohodu, tak my z našej strany potrebujeme byť konštruktívni a flexibilní a zamerať sa na realizovateľnosť dosiahnutia výsledkov, ale zároveň, zároveň musíme zabezpečovať plné dodržiavanie európskeho medzinárodného práva a práv jednotlivcov, ktorých sa to týka. A to v roku 2017 prinieslo určité výsledky. Uvediem teraz viac detajlov E, konkrétne podľa jednotlivých štátov, o pokroku e, aj s tými, s ktorým sme dohodli administratívne ujednania a s tými, ktorí máme oficiálnejšie readmisné dohody. Začnem dvoma krajinami, o ktorých ste hovorili aj v nadpise dnešnej prezentácie. Myslím si, že tu zameranie sa špecificky na Mali a Afganistan. Začnem z Mali. To je dobrý príklad politickej citlivosti, kedy v podstate je potrebné zo strany Európskej únie naozaj mať manévrovací priestor, pretože spom- e, Mali sa stiahlo z uzavretia operatívneho prístupu o readmisii e, v decembri 2016 po tom, čo boli v médiách nesprávne informácie o podpise dohody. E, bol to v podstate tweety zo strany EÚ, ktoré boli nepozorne naformulované a zdôrazňujem, že vtedy ešte oficiálna dohoda nebola podpísaná, k tomu nedošlo, ale mm, malijské orgány s nami dobre spolupracujú a uľahčujú dobrovoľné návraty svojich štátnych občanov, ktorí sú v Nigerii a Libii e, posledný mesiac. Ale žiadny ďalší pokrok sme nedosiahli pri hľadaní spôsobu, ako efektívne umožniť readmisie malijských štátnych príslušníkov od e, tohto prípadu minulého roka, čiže neexistuje žiadna readmisná dohoda ani ujednanie momentálne z Mali. Čo sa týka Afganistanu, implementácia EU-Afganistan spoločnej cesty vpred e, sa uplatňujú uspokojivým spôsobom od e, nadobudnutia účinnosti v oktobri 2016 asi 19 čatrových letov s pomerne obmedzeným počtom 287 navrátilcov na palube. E, Zhrniem to, že vo všeobecnosti členské štáty sú spolu, spokojné so spoluprácou s afgánskymi orgánmi a myslím, že sme našli dobrú platformu na prediskutovanie praktických prekážok spolupráce. A táto perspektíva núteného návratu v obmedzenom počte prípadov Takisto bola jedným z faktorov, prečo celkový počet návratov do Afganistanu vstúpol z nejakých 1500 v roku 2015 na 8325 v roku 2016. A takisto bol veľký, veľmi významný pokles e, nezákonných migrantov, ktorí by prichádzali z Afganistanu z nejakých 54 tisíc okolo v roku 2016 ich bolo a od januára do oktobra tohto roku to je asi iba 4 tisíc. A myslím, že to celé zohráva úlohu v tom kontexte. Bangladeš, ich štátni príslušníci boli, sú na prvom mieste ako štátni e, príslušníci mimo Africky, ktorí sa prichádzajú do Európy cez stred Zemného mora. Asi 9 tisíc od začiatku roku 2017 v septembri e, zo strany komisia EU sme sa dohodli s Bangladešom na štandardnom operačnom postupe, ktorý umožní identifikáciu a návrat štátnych príslušníkov, ktorí nemajú povolenie na pobyt, nemajú žiadny základ, preto aby dostali azyl a po prvom mesiaci implementácii e, vás budem o to informovať začiatkom budúceho roka Guinea. Tu sme dosiahli podobný pokrok, je to krajina, ktorá má 12 miliónov občanov za posledné dva roky. Je to jedna na prvom troch miestach e, ako krajina pôvodu no, migrantov, ktorí prichádzajú po trase v strede Stredozemného mora. Miera návrat to iba 5 Asi v júli tohto roku sa nám podarilo dohodnúť sa na osvedčených dobrých postupov a efektívne fungovanie návratov. A to teraz umožňuje vlastne prvé návraty v rámci tohto ujednania. A opäť e, podám vám viac informácií, keď už budeme mať už nejaké, nejaké, um, nejaký vývoj v oblasti návratov. Etiópia, tu poviem len toľko, že spolupráca pri identifikácii Etióp občanov bola veľmi ťažká a veľmi často sú odmietnutie Etiópie opätovne prijať e, svojich občanov okrem prípadov, kedy sú ochotní sa vrátiť dobrovoľne. My naozaj za posledné mesiace tvrdo rokujeme s Etiópiou a e, momentálne sa zvažuje dohoda o dobrých postupov s Etiópiou, ktorá by umožnila posunúť sa vpred. Momentálne sa o tom rokuje s Etiópiou. E, E, teraz ďalšie hlavné krajiny pôvodu z Afriky, e, pobrežie Slonoviny, to je tretia krajina pôvodu nezákonných migrantov, miera návratov, e, niektoré údaje, ktoré ste dostali, si prečítate, že je tam iba 5%, čiže veľmi nízko. Žiadna spätná väzba zatiaľ z pobrežia Slonoviny ohľadom návrhov nájsť ujednania, ako posilniť tieto návraty. Podobne aj situácia v Gane, takisto sa snažíme angažovať, pretože je tu stabilný nárast nezákonných migrantov za posledné roky z Gany. Tu tiež sa snažíme nájsť nejaké praktické ujednania, rešpektovať tie citlivé veci pre partnerov, ale ešte stále čakáme na spätnú väzbu z Gany, podobne po demokratických zmenách v Gambii a pozitívne zmeny v Gambii. Diskutujeme s orgánmi v Gambii, aby sme našli spoloč- po- podobné ujednania. Čiže je to pre všetkým z je článok 13 dohodu z Kotonu, ktorá je právnym základom. A teraz veľmi rýchlo by som prešiel na tie oblasti, kde máme oficiálne dohody o readmisii, takže vás budem aktuálne informovať e, o, o tom, čo sa udialo od 7. septembra, keď som tu bol naposledy. Ak sa pozrieme najprv na Pakistan v septembri, mali sme spoločný výbor o návratoch eh, a podarilo sa nám dobre diskutovať s ministrom vnútra pre všetkým o tom, že je potrebné zaznamenať pokrok v eh, spracovaní E, Pakistancov, ktorí sú v Grécku zablokovaní. Je tu dobrá vôľa a e, vytvára sa elektronická platforma spolu s ministerstvom vnútra, e, čo nám pomôže urýchliť spracovanie žiadosti a readmisie. Momentálne je to pilotná fáza od oktobra do apríla na otestovanie. Čo sa týka východného partnerstva a západného Balkánu, a tu naozaj veľmi stručne, pretože viem, že máte málo času, máme vysokú mieru návratov, Ukrajinci 85% a krajiny Západného Balkánu miera návratov niekedy dokonca nad 100%, čo znamená, že vraciate aj e, ešte tých, ktorí v podstate ostali z predáž z predchádzajúcich rokov e, uviaznutí Macedónsko a podobne. Čiže spolupráca s partnerskými krajinami v Západnom Balkáne je naozaj vzorová, čo sa týka návratov Ukaškova. takisto aj Moldava. A teraz Tunisko veľmi relevantné vzhľadom, že sú tu kolegovia a priatelia z Tunisu. To je takisto veľmi dôležité, pretože keď sa pozriete na čísla o príchodoch z Talianska len za október, tak Tunis, Tunizičania 2000, vyše 2700, čo je viac ako 50 všetkých príchodov do Talianska za mesiac október. Takisto tu bolo nové roko, kolo rokovaní s Tuniskom, ktoré je naplánované 28. Hm, novembra o týždeň útorka. Je to dohoda o uľahčení vízového styku a takisto o readmisnej dohode EU-Tunisko. A ja vás rád e, reálne potom poinformujem. E, takisto rokujeme s Nigériou. Tieto rokovania začali v oktobri 2016, ale ešte stále sme zádrhle e, uviaznutý dialog Samozrejme, e, ak chcete ešte nejaké informácie, rád vám ich poskytnem. Máte materiály písomne, takže na záver by som, pán predseda, chcel povedať, že to nie je ľahké. Výzvy ostávajú a e, ak chceme zapojiť tretie štáty, aby sa zaujímali tieto rokovania a predovšetkým, aby sme mali oficiálnu dohodu o readmisii z EÚ, je potrebná spolupráca a partnerstvo pretože to je náš prístup ísť tadialto. A zo strany EÚ musíme naďalej sa zamýšľať nad tým, ako zmobilizovať e, špeciálne ujednania šité na mieru tak aby sme stimulovali našich partnerov na spoluprácu s nami. A zároveň treba mať na pamäti aj to, že je potrebné rešpektovať e, e, citlivé veci pre partnerské krajiny, e, pretože oni nemajú kapacity a my takisto potrebujeme sa komplexnejšie angažovať v oblasti migrácie. Takže chcem na záver ešte zopakovať, kedykoľvek, keď budete potrebovať akékoľvek informácie o týchto ujednaniach alebo rokovaniach, Radi prídeme a poskytneme vám informácie. Ak chcete zásadné informácie, tak eh, o nejakej jednej či dvoch krajinách a citlivých otázkach, tak eh, môžeme diskutovať o týchto veciach aj za zatvorenými dverami. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som teraz privítal návštevník z Tuniska a Maroka. Sú to poslanci z ich eh, parlamentov, E, keď nastane čas e, po vystúpení členov e, výboru LIBE, dostanete aj vy priestor, ale vítame vás aj v súvislosti s Týždňom Afriky, ktorý máme tento týždeň v Európskom parlamente. Mm, zoznam rečníkov k tejto dôležitej téme. Všetci sú? Môžem uzavrieť, pani Holmajer? Um, Sargentini, um, Mrs. Bjork, and Ms, Mrs. Grappini, and Mr. Lenars. OK, that's it. And... Dobre, takže to bol rečnícky zoznam. Nech sa páči. Určite, určite chcete k tomuto vystúpiť? Určite? Dobre. Ale naozaj chcem dať priestor aj pánovi Martimu na odpovede, takže začneme s pani Holmajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať za veľmi detailný prehľad, ako aj za ešte raz prezentáciu tých dohôd s členskými krajinami, teda pardon, s krajinami, kde oficiálne dohody nie sú možné. 34 tisíc pri presídlení, to je myslím, že dobrá správa, je to krok vpred. E, všetci vieme, že organizovaná politika návratu je dôležitá, ale možno, že som vás nepochopila správne, teda, že E, sa možno, že posunula vpred, e, posunuli vpred aj tie dobrovoľné návraty, vďaka politike návratov. Mm, aké sú tie sprievodné opatrenia konkrétne? Možno, že budem hovoriť aj o jednom probléme, ktorý súvisí s návratmi. E, zažívame to u nás čiastočne osoby, ktoré nezákonne prišli a stoja pred návratom alebo sú vyzvané k návratu, e, sa e, zrazu e, vyparia a opäť sú obeťami kriminálnych štruktúr prevádzačov, ktorí zneužívajú ich zúfalosť. Takže musia sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu, ale nechcú sa vrátiť, takže potom sa dostávajú do rúk takýchto eh, organizovaných zločineckých eh, skupín. Mohli by ste vy k tomu povedať eh, viac? Sú nejaké opatrenia, ktoré by sa snažili tomuto zabrániť, tomu náhlemu zmiznutiu takýchto osôb a potom aj zneužívanie zločincami? ich situácie. Ďakujem pekne. Poprosím, aby ste sa zmestili do časového limitu dve minúty, pani Kenge. Ďakujem pekne, Claude. Ja by som na začiatku povedala, že súhlasím s tou logikou, ktorá e, hovorí o tom, že účel svetí prostriedky, ale pokiaľ ide o tie priority Európskeho parlamentu, aj toto musíme zohľadňovať. Politika e, misií by mala byť na úrovni inštitucionálnej a medziinštitucionálnej, pretože nemôžeme e, tu nezdôrezniť úlohu parlamentu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. tie úlohy, ktoré boli vykonané. Vzhľadom na to ďakujeme za tú disponibilitu, ktorú ste nám vždy dokázali voči týmto aktivitám. Takisto sme radi, že máme túto výmenu informácií a názorov a že vieme, aký je ten modus operandi, ktorý v podstate je našou úlohou zabezpečiť. E, je potrebné zabezpečiť, aby všetky európske štáty boli do tohto zakomponované, pretože naozaj potrebujeme ešte viacej Európy a viac solidarity, pretože ľudské práva, ktoré eh, potrebujeme zabezpečiť medzinárodnou ochranou, eh, nie je možné zabezpečiť na základe len formálnych, ale aj neformálnych eh, dohovorov. Preto je potrebné sa upierať, upierať zrak k tým predchádzajúcim zmluvám a treba zabezpečiť ľudské práva, to je to zásadné. To, čo som povedala, súvisí s dohodami s Alžírskom a s Marokom, ktoré sú momentálne na mŕtvom bode. Eh, zoberme si Jordánsko, Tunisko a takisto aj Nigeria, kde sme sa pohli. Eh, ako toto komisia vysvetlí? Pretože zoberme si všetky tieto štáty, ktoré eh, očakávajú od nás ďalšie kroky. A potom ďalšia otázka. Ako je na tom zabezpečovanie personálu pre tieto misie, tak na európskej ako aj medzinárodnej úrovni. Tie osoby, ktoré boli napríklad repatriované, bol dostatok, dostatok bolo na to dostatok personálu. A na záver by som chcela povedať, že či je tu určitá garancia pre tieto osoby, ktoré sú navratené domov v rámci integračného programu a spolupráci medzi našimi krajinami. Ďakujem. You, Cecil. Ďakujem, Cecil. Pani Intevel. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, to znie len logicky že ľudia, ktorých žiadosť je zamietnutá, sa musia vrátiť do krajiny pôvodu. Na tom sa si všetci zhodneme. Ale myslím si, že skutočnosť je trošku zložitejšia v porovnaní s tým, čo ste povedali. Ja by som chcela vedieť, ako Cecil Kienge, uh, že takmer nemožné uzavrieť skutočné reálne do, readmisné dohody s týmito krajinami. Prečo to také ťažké? Ja chápem, prečo to nechcú, ale by som povedala, že my ako uh, hospo, krajina, alebo teda hospodár, máme hospodárskú silu a máme veľké páky, ktoré môžeme použiť. Vy ste povedali, že všetko funguje fajn, všetci sú spokojní, e, vracajú sa, ale a sú tu programy reintegrácie, ale ja by som chcela vedieť, ako to vyzerá v praxi. Napríklad e, nejakú rodinu vrátite do Afganistanu s deťmi, ktoré strávili väčšinu svojho života, ja neviem, v nejakej európskej krajine, povedzme v Holandsku alebo niekde inde. Dievčatá, ktoré tu vyrástli, vyrastali a pošlete ich späť do Afganistanu. Čo za život ich tam čaká? Overuje to komisia? Takisto um, asi súhlasím so Cecil, že máme práve nástroje a to je všeobecný trend nielen v tejto oblasti, ale rada pre všetkým komis a komisia to v podstate facilituje, stále častejšie hľadá cesty mimo zmluv, mimo právnych nástrojov. My máme právny nástroj readmisné dohody a je na to nejaký dôvod? Pretože sú tu určité záruky a tieto záruky, ako ich chcete zabezpečiť cez vaše, ako ste to nazvali, právne nezáväzné readmisné ujednania? Aké záruky máme? čo sa týka ľudských práv, ja viem, že ľudské práva nie sú dnes veľmi v móde, ale ja som staromodná a ja si myslím, že sú dôležité. Takže, aké záruky máme? A ešte na záver čo komisia zamýšľa spraviť preto, aby mala naozaj skutočný právny nástroj a skutočné právne dohody, pretože o tom sme počuli veľmi, veľmi málo. Ďakujem pekne, Man Bjork. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo tu zaznelo, ale podobne ako vy ste povedali všeobecne, či sa vyjadenia aj gazilovej politike, aby sme naďalej dodržali naše normy. Podľa mňa Mm, je to trošku... Neviem, mám z toho obavy, pretože všetci vidíme, že situácia v Európe začína byť neludská. Zastavujeme ľudí, nepúšťame ľudí dnu, e, zatvárame ich bez toho, aby spáchali trestný e, nejaký čin, e, posielame ich späť do, Indo- do Indonézie, Libie a tak ďalej. Ja neviem, či ten celkový obraz, ktorý ste tu vykresli, ním môžem súhlasiť. A teraz, čo sa týka návratovej politiky, potrebovali ste, potrebujeme ľudskú efektívnu politiku návratov. Áno, je to stále viac neefektívne, nehumánne a dokonca nemorálne. Príklad od, e, zo Švedska, odkiaľ som ja, je to v podstate samozrejme e, môj štát. Mladí ľudia, niektorí e, sú maloletí, niektorí sú, ako sa stali dospelými a vracajú sa nie domov, vracajú sa do štátu. Do štátu, v ktorom nikdy nežili predtým. Nie je to bezpečné nebezpečné a e, stále viac ľudí sa mobilizuje od umelcov cez politikov, cez občianskú spoločnosť, e, po ľudí, ktorí sa starali doteraz o tieto deti, aby sa zastavili takéto návraty. A ja sa pýtam, čo môžete robiť preto, by ste pomohli švedskej vláde, aby ste zastavili návraty do Afganistanu. Ako môžeme ísť ďalej, spoločne ďalej, ak neexistuje, ak to ja vnímam, demokratická kontrola nad touto cestou vpred. My to ako parlament nemôžeme ohodnotiť, zistiť, čiže prehodnotíte bezpečnostnú situáciu? Nikto zatiaľ nezastavil tie návraty, ako bola kolegia povedala, e, ľudské práva, najlepšie záujmy detí alebo iné aspekty. Afgánsky ministri tvrdia, že to nezvládajú, že táto situácia nie je v poriadku. Alebo pravidlá v zmysle nebudeme vrácať ľudí tam, kde nikdy v živote nežili to je veľký problém, že nemáme kontrolu nad týmito ujednaniami a ani potom nemôžeme niesť za ňu žiadnu zodpovednosť. A tam, kde nie je žiadna zodpovednosť, tak sa budú zneužívať, budú neefektívne, neludské a amorálne. Ďakujem, Judith Argentini. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte na úvod spomenúť ponuku Ďakujem, že nám poskytnete podobnejšie informácie. Toto je naša otázka a odpoveď na ňu bola opäť vo forme listu, kde to bola taká zmeska sumáru. Zmiešávame spoluprácu, oficiálne readmisné dohody a návraty a neoficiálne eh, ujednania. Čiže keď nám zašlete list, ako vedú, váš vedúci odboru zašlo list a povie nám, že 14,9 milión eur míňame na vytváranie pracovných miest mládeže v Gambii. To nie je faktické, to sa týka iného výboru. My toto robíme preto, aby sme mohli skontrolovať readmisné dohody. A keďže zistujeme, že je to stále ťažšie robiť takýto dohľad, pretože sú, sa vytvárajú neformálne štruktúry, my sa snažíme nájsť spôsob a my sme dúfali v vašu spoluprácu, aby sme mohli robiť kontrolu a ešte ďalej. Pri neformálnych štruktúrach tie nemôžeme kontrolovať, pretože neformálne ujednania neumožňuje oficiálny monitoring toho, čo sa udeje s niekým, kto je vrátený. Nemôžete oficiálne monitorovať neformálne ujednanie a to je náš problém. Neformálne ujednania nemajú ani žiadnu demokratickú kontrolu zo strany príjemcu. Ja si nemyslím, že afgánska vláda, či vláda v Mali, alebo ktorákoľvek z toho dlho zoznamu, e, musí ísť do vlastného parlamentu a objasniť, aká je situácia, čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa vracajú. Takže my sme z našej strany nútení čo najviac si tieto veci ujasniť. Keď nám píšete, že stále viac krajín nechce e, rokovať o oficiálnej readmisnej dohode. Ja si myslím, že by bolo pre nás dobré, aj to súčasť našej kontroly, ak by ste začali rozpisovať po jednotlivých krajinách, aké majú argumenty, pretože ďalej v leste píšete na strane 3, že komisia navrhla podobné osvedčené postupy pobrežiu klonoviny, Gane, Gambie. A ja neviem na základe čoho odmietajú oficiálnu dohodu a kde a kto kedy prijal rozhodnutie ísť do ďalšieho kroku tou neformálnou cestou. Ja si myslím, že z nášho pohľadu, pohľadu nášho výboru je mojou úlohou pochopiť o čom to je a položiť otázku, ale ešte sme ani len nezačali klásť tie naše otázky, pretože tu žiadne podrobnosti nemám. A čo sa týka čísiel, som rada, keď mi pošlete čísla, ale táto príloha sú návraty e, tretí, príslušníkov tretich štátov z hlavných tretich krajín. Asi to nie, nie je tam Afganistan, Pakistan, Maroko, Mali, Niger, Nigeria a pobrežie Slonoviny. Áno, samozrejme, o týchto nájdeme údaje v liste, ale dajte mi to rovno, jednoznačne a tie krajiny, ktoré majú najväčšie politické problémy, dajte ich do prílohy. Ukážte mi to, nenavrhujte to, že Mauretánia a Indonézia sú tými hlavnými problémami, keď vieme, že tomu tak nie je. A to som naozaj zvolila iba zopár z toho dlhokánskeho listu. Ešte zopár, zopár ďalších otázok, pán predseda, ja viem, že mám malé času. Etiópia. Ja som pochopila, mám nejaký zdroj informácií, Prepáč, ale naozaj dve, krát, dve malé otázočky, ak dovolíte. Toto je tá naša kontrola. Ja viem, ale každý mal dve minúty a ty už si na štvrtej. Takže rýchlo, rýchlo, dobre, hovor, hovor, ale rýchlo. Ďakujem pekne, Etiópia. Ja som počula, že v rokovaniach s Etiópiou e, je tu žiadosť európskej strany, aby Etiópia e, zobrala späť 58 ľudí e, E, skôr ako zmrazíme rozvojovú spoluprácu a to mám iba zo zdroja, ale je to zdroj, ktorému dôverujem a je to zaujímavé. Možno, že by ste mohli sa nad týmto zamyslieť a uviezť niečo viac. Ďakujem pekne. E, tu sa zastavím. Ďakujem pekne. E, mimochodom, táto tabulka, tu je veľký hárok, tam nie je všetko v tom liste, takže aj by sme trošku zodpovední za to, že to, čo sme vám dali, nie je úplné. Ja myslím, že môžem hovoriť veľmi stručne. Teším sa, že ste túto schôdzu zorganizovali. Ďakujem aj za informácie, ktoré sme už dostali. Stručná otázka, čo sa týka tých informácií, ktoré nám boli poskytnuté. Vy ste povedali, že Nigéria je zdrojom najvyššieho počtu nezákonných migrantov a je to aj krajina, e, odkiaľ pochádzajú najpočetnejšie ženy a dievčata, ktoré sú obeťami prevádzačov alebo tých, ktorí obchodujú s ľuďmi, aké opatrenia boli prijaté, e, ako sa snažíte e, rozbiť tieto prevádzačské siete. Nestačí iba skonštatovať, treba priniesť aj riešenia. Eh, to je dôležité. To je, myslím, eh, to najdôležitejšie. Potrebujeme riešenie. Ďakujem za stručnosť, pán Lenard. Yes, thank you. Um, thank you very much and thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem za prezentáciu. Úplne súhlasím s tým, že návraty zostávajú tým najslabším článkom našej azylovej politiky. Zaznamenali sme určitý pokrok, ale ešte to nie je úplne uspokojivé, avšak ďakujem za pripomenutie, že rád misia týchto našich eh, bilaterálnych vzťahov vyplývajú z dohod Kotonu. Ešte jedna otázočka k tomu, čo hovorí pani Intveld. Pozrite sa napríklad na krajinu ako Ghana. My sme najväčšími darcami rozvojovej pomoci, takisto aj obchodnými partnermi. A pritom nie sme schopní s nimi zabezpečiť ani žiadne procesné usporiadanie, nedostali sme zatiaľ žiadnu spätnú väzbu a ja sa musím spýtať, že či toto ideme akceptovať ako niečo úplne normálne, pretože eh, mali by sme sa zamyslieť, či by sa nedal zvýšiť tlak na túto krajinu so všetkými tými nástrojmi, ktoré máte k dispozícii. Čiže moja otázka je nasledovná. Či by sa náhodou nedalo urobiť trocha viacej, tlačiť troška viacej na tieto krajiny. Eh, potom tu máme ktoré to neplňa. Potom to máme také krajiny, ako je Pakistan. Keď sme boli napríklad v Grécku, bolo tam toľko ľudí, pakistanských eh, utečencov, eh, stále tu bolo tie negatívne rozhodnutie. A stále sú na ostrovoch. Pre miestne orgány bolo jednoduchšie ich poslať naspäť do Turecka ako do krajiny pôvodu, aj keď pritom máme eh, formálnu readmisnú dohodu s Pakistanom. Takže v čom je problém? A čo sa dá urobiť, aby sa to vyriešilo? A potom ešte, čo je mimo dosah pôsobnosti tohto zasadnutia, ďalšia otázka, čo by sa dalo zlepšiť ešte z európskej strany tejto diskusie, aby tie veci plynuli hladko, alebo hladšie, napríklad pokiaľ ide o smernicu, ako by to zapadalo do tohto plánu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo pánovi Hadgemu ešte slovo predtým našim členom delegácie pre Tunisko a Maroko. Z Marockého výboru pre občianske slobody Marockého parlamentu poprosím, aby ste sa vyjadrili a máte slovo dve minúty. البرلمان الأوروبي على تنظيمه لهذا الأسبوع الأفريقي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 Pán predseda, dámy a páni, ja by som chcela najprv poďakovať vašim výborom, že nám poskytli túto možnosť, aby sme sa mohli vyjadriť k otázke témy, ktorá je veľmi dôležitá. Imigrácia je totiž to eh, ľudský, humánny, sociálny a takisto aj kultúrny aspekt. Preto je potrebné si pozrieť ešte na jedné strategické ciele Maroko, ktorá je veľmi dôležitá pre migračné toky eh, na sever Afriky a takisto aj eh, v oblasti Blízkeho výhodu. My sa snažíme napraviť túto situáciu. Prvá oblasť sa týka sociálnej integrácie a takisto aj doprevádzania osôb v e, maradských e, príslušnosti a takisto plus e, imigrácia, zlepšenie kvality služieb, ktoré potrebujú práve tieto osoby a takisto, aby sa zúčastnili na veľkých projektoch, ktoré sa týkajú trvalo rozvoja našej krajiny. Druhá oblasť sa týka jasných stratégií a ľudských aktivít všeobecnej zodpovednosti. Maroko prevzalo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 ustanovenia pre vyriešenie situácie viac ako 23 tisíc nezákonných pristahovalcov a imigrantov a chceme im zabezpečiť, aby mali všetky ľudské práva tak na verejné služby, vzdelávanie, zdravotníctvo, ubytovanie, takisto aj sociálnu integráciu, ako aj profesnú integráciu. E, Marocké kráľovstvo e, práve e, sa snaží zakotviť všetky tieto odporúčania OSN práve cez tieto oblasti. Tretia oblasť sa týka boja proti nezákonnému nelegálnej imigrácii smerom do Európskej únie. Treba e, spomenúť, e, aká je veľmi dôležitá úloha Maroka, ochrany práve e, hraníc pred týmito tokmi nezákonných pristahovalcov. Podľa posledných údajov ministerstva vnútra viac ako 50 tisíc snách o prekročenie, nezákonné prekročenie hraníc do Európskej únie v roku 2017 bolo zaznamenaných a podarilo sa nám roztrieštiť viac ako 80 sietí e, obchodovania s ľudskými bytostiami. A preto Marocké kráľovstvo si myslí, že jej spolupráca so Španielskom je e- exemplárna v tejto oblasti. Avšak e, nové záväzky pre eh, všeobecný rozvoj by mal byť v optike, eh, kde všetci vyhrávajú. Pre stabilitu Afriky, aby tento kontinent, ktorý zažíva posledné roky veľký demografický nárast, eh, aby toto všetko bolo zabezpečené. E, toto všetko môže vyplynúť aj do e, riešení e, v boji proti nezákonnému pristahovalectvu a aby sme mohli čeniť proti tomuto nezákonnému imigrácii na, dvoch, na oboch stranách Stredozemného mora, aby sme neohrozili stabilitu a ako aj bezpečnosť a Stredozemného mora. Ďakujem. Mr. Khalifa from the Tunisian Parliament for up to two minutes, please. Ďakujem pekne a teraz odozdávame slovo na dve minúty tiež zástupcovi Tuniského parlamentu. Takisto to bude tlmočené. Pán Kalifan nie, nie je tu prítomný. Takže prejdeme teraz k pánovi Mortuarmu. Máme ešte času, ale dajme pánu Maduarmu slovo, pretože ide o významnú problematiku a ospravedlňujem sa kolegom, ktorí prišli na náš ďalší bod programu zasadnutia, takisto pani Galo. Ja sa pokúsim teda zareagovať na tie rôzne záležitosti, ktoré tu zazneli. Začal by som určite argument, určitým principiálnym argumentom alebo politickou stratégiou. A kedykoľvek je to jasné, je to, aby sme mali teda kryšťalovo jasné. My dávame prednosť oficiálnej readmisnej dohode, ktorá bude preskúmateľná e, úplne v súlade s zmluvami. Avšak jedna z nich, ktoré čelíme, je to, že nie vždy sa dá nájsť tie správne nástroje, aby sme mohli dospieť spoločne k, teda s našimi partnermi k uzavreniu tejto e, dohody. Jeden z tých dôvodov môže byť niekedy diaspora, ktorá má v parlamentoch eh, daných krajín veľmi silný vplyv pre tých, ktorí v eh, tejto krajine už eh, bývajú, majú obavy o remitencie, teda o tie zasielne čiastky späť. A častokrát ani my nie sme schopní častokrát pri skonsolidovanou uh, dohodou alebo ponukou. Uh, častokrát členské štáty sa nevedia dohodnúť, ako má vyzerať tá migračná alebo návratová cesta. My teraz spolupracujeme s príslušným generálnym riaditeľstvom, aby sme to zmietli z cesty, túto prekážku. Uh, kedykoľvek, ale je táto remisia možná, dávame jej prednosť eh, právnou povinnosťou, hlavne u afrických partnerov, už formálne tieto. Existuje, aj keď táto readmisná dohoda nie je právne zakotvaná v zmluve o, o kotonu, z kotonu. A eh, vysvetlím to do podrobnosti. A v čom vlastne tieto neformálne dohovory eh, spočívajú? Ide o právne nezávadné dokumenty Čiže netvoria ani povinnosti, ani práva v rámci medzinárodného práva, skôr popisujú, nazval by som to vzájomné zámery strán voči sebe. Dám vám príklad. Konkretizujeme napríklad časové harmonogramy postupu, ako dlho by mali trvať to, keď eh, reagujeme na žiadosť o identifikáciu alebo eh, o vystavenie dokladu alebo možnosť navracať len pomocou komerčného letu, ale aj pomocou čartra. Potom odstraňovanie prekážok. To nie sú žiadne právne záväzky, ale niečo, čo je odvodené eh, zo zmluvy z kotonu. Ale v praxi je to natoľko účinné, nakoľko má protistrana e, dobrú vôľu. Čo vám môžu ponúknuť, keď máte pocit, že vám tam chýbajú podrobnosti o tých e, neformálnych dohovoroch. Musíme sa e, tomu venovať podrobne in camera. E, usporiadajme si spoločné vyjednávanie a všetky informácie, ktoré máme k dispozícii, budete k dispozícii mať aj vy. A teraz už konkrétne otázky, ktoré tu boli spomenuté. Pani Holmajer napríklad som sa pýtala, že vždy, keď máme túto možnosť, tak je dobrovoľný návrat e, našou preferovanou záležitosťou a zároveň môžeme e, aj tie reintegračné ciele tu zakomponovať. Je tam vyvíjaný nátlak, avšak tu máme takú obojsečnú zbraň alebo možnosť, takú páku, ktorá nám umožní tým Eh, navratilcom znova začať fungovať v tom spoločenstve a tiež eh, pomáhať tej danej komunite. Máme k tomu dostatočné prostriedky. Napríklad pokiaľ ide o Etiópiu, máme tu facilitu eh, o dôstojnom navrátení je tu 25 miliónov eur. Napríklad pri malých e, spolupracujeme s DEFCO 50 miliónov, Bangladeš, Pakistán. Tam máme 90 miliónov eur k dispozícii. Všetko preto, aby títo ľudia mohli e, sa naspäť vrátiť domov, aby mali možnosť sa znovu stať súčasťou svojej komunity. A teda projekt prosadzuje aj OM na to krásne naviaže a reaguje vždy na konkrétnu situáciu v krajine. Pani Gengs, vy sa pýtate, v čom spočívajú ťažkosti pri podpisovaní readmisných dohôd s Tuniskom a Marokom. Najväčšou, alebo najväčším zábrhelom je to, čo sa týka zákonov týkajúcich sa občanov tretich zemí alebo krajín, ktorý ukladá povinnosť prijať aj tie tých občanov, ktorí odišli pod Slovenska vo Zmarku, ale nie sú občanmi tejto krajiny. Členské štáty trvajú na tejto podmienke a ja čakám, že pravdepodobne pôjde asi o najťažší aspekt týchto readmisných dohôd a možno príde k tomu až na úplnom konci. Pani Intveld, áno, myslím, že stojí za to, aby sme sa zamysleli nad tým, že čo ešte po právnej stránke môžeme zrealizovať. A tu rozhodnú ministri pre vnútro a spravodlivosť, e, ktorí tu spolupracujú a uvedomujú si, že je potrebné nejakým spôsobom e, veľkorysovizové dohovory, ktoré má tá či tá krajina cieľným spôsobom zabezpečiť a zamyslieť sa nad tým, čo máme k dispozícii. Neviem, či by vás potešilo, keby sme povedali, že toto bude vyslovene vydieranie, že nie žiadna e, rozvojová pomoc, keď nebudete spolupracovať, nebude možné ju zabezpečiť. To by mal opačný efekt. To by skôr poskytlo stimul niektorým občanom vo väčších počtoch, aby sa ešte vydali viac do Európy. Ale pokiaľ si myslíme, že bezvizové cestovanie v niektorých krajinách je vhodné, mali by sme to využiť, možno obchodné preferencie, možno nie sú až takým priamým nástrojom, ale nejakým takým pozitívnym uh, popudom, ale stimulom k tomu, aby partnerská krajina predsa len tú readmisnú dohodnú oficiálne podpísala. To by samozrejme uspokojilo všetkých z nás oveľa viac. O tom nie je vôbec pochybnosti. Afganistan. Jedna vec, kde, čo sme tu svetkom, je to, že readmisný mier u Afgancov je v súčasnosti plus minus 30 A keď sa členský štát rozhoduje, či by Afganec mal byť chránený, tak to nie je jednoduché. Samozrejme, že musí rozoberať aj tie rozdiely, ktoré spočívajú v afgánskych regiónoch. Niektoré regióny sú stabilnejšie, niektoré iné. A to je rozhodne jeden z tých činiteľov, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaniu. Čiže tu sa musím priznať, že ja nie som si vedomý jedného jediného prípadu dlhodobého obyvateľa už s rodinou, ktorý by v rámci tohto systému bol navrátený. Ja si myslím, že aj v priebehu diskusie som sa s kolegmi od to obratil a oni mi povedali, že o ničom takom nevedia. Jediný prípad, kedy bol dlhodobý rezident európskej krajiny navrátený, to bol niekto, kto bol trestaný a v trestnom súdnom systéme niektorého členského štátu, ale aby rodina s deťmi bola navrátená v rámci John Deere Forward, o tom neviem, kolegovia spolupracovníci ma uistili, že k tomu a tam nedošlo. Pani Sargentini, vy ste sa ešte pýtala na tú prílohu. Tu sa musíme ospravedlniť. Bol problém s tým preposlaním. Máme statistické údaje, ktoré sa týkajú všetkých krajín a ja sa chcem uistiť, že sekretariat vám poskytne komplexné údaje týkajúce sa všetkých bez výnimky krajín, kde ide o vysoké počty nenavrátených osôb. Pri Etiópii sme sa pýtali, že či naozaj neposielame rozvojovú pomoc, pokiaľ Etiópia nepríjme 58 osôb základom takto hrubo nepostupujeme, to dúfam, ale pravda, že využívame tie fondy tam, kde zem je ochotná, alebo krajina je ochotná sa angažovať efektívne. Pokiaľ ide o navratie napríklad v Nigeri. sme konkrétne poskytli fondy na sociálny rozvoj, pokiaľ ide o oblasť navratenia a táto krajina s nami intenzívne spolupracuje. Prevádzanie, ako je pašovanie osob, to je tiež dôležitý aspekt. Aj tu veľmi intenzívne spolupracujeme s partnerskými krajinami. Príklad Nigeria. Tam sme ustanovali platformu pre spoluprácu proti týmto prevádzačom. Teraz e, tu máme aj spoločné vyšetrovacie týmy. Práve v Nigérii sa orgány pre presadzovanie zákona si už delia svoje informácie, zacielujú to na eh, hm, prevádzačov, Interpol, Európska pobrežná a pohraničná stráž. So všetkými som hovoril o tom, ako čo najlepšie odozdávať informácie práve o prevádzačov, ktorí sa zameriavajú na zraniteľné osoby. Tam rozhodne musíme urobiť ešte viacej. A teraz prejdem k otázke, akým spôsobom spolupracujeme s partnermi. No, všetkými možnými rôznymi spôsobmi, pretože sa nachádzame v situácii, kde máme právny záväzok v rámci medzinárodných dohovorov, že pokiaľ nejaký občan niektorej krajiny sa presunie na územie inej e, krajiny a nebola mu pridelená medzinárodná ochrana, tak musí byť navratený so spoločným e, s rešpektovaním princípu noho, refoulement a charty základných práv. Tu podporujeme všetky naše členské štáty a tam Myslím, že už e, ste sa o tom zmienili, napríklad pokiaľ ide o Pakistan, zistujeme, že máme celý rad praktických prekážok, ktoré bránia vykonávaniu readmisných dohôd a ich vstúpenie do platnosti. Častokrát je to práve aj náš, sú to aj práve naše vlastné legislatívne zákony, ktoré hovoria o tom, ako dlho môžeme niekoho u nás zadržovať. Častokrát, pokiaľ ide o vydávanie dokladov, to trvá dlhšie, takže častokrát nie je možné ani toho rozcu tu mať, toho človeka mať, aby sme mu vrátili niekedy schádza politická vôľa. Ak chceme riadiť migračné toky a poskytovať ochranu väčšiemu počtu legálne opravnených osôb, tak musíme byť voči týmto navratilcom robustnejšie a preto ešte veľa serióznejšie. Pán predseda, ja si myslím, že by stalo za to, aby sme spoločne s niektorými členskými štátmi sa zamysleli nad tým, ako na to ideme. Napríklad účinnejšie azylové postupy, ktoré by umožnili interakciu medzi žiadosťami o azyl a readmisiou, aby všetko bolo nakalibrované oveľa účinnejšie. Tam potrebujeme dostatočnú podporu, ktorá bude k dispozícii a všetci budú k nej mať eh, určitý postup. Tým by som skončila, ale som vám kedykoľvek k dispozícii aj v oblasti ešte ďalších podrobností. Sofia, viem, že sa chceš ešte prihlásiť, ale máme naozaj veľký skos. A ja sa ospravedlňujem, povedal pán predseda, ale nemáme možnosť sa ďalej tomuto venovať. Readmisná téma je veľmi kontroverzná téma a počet neformálnych dohôd neustále narastá. Je jasné, že to ladí s našou prácou, našimi princípmi a s našimi výsadami, ktoré sú porušované. Ja, no, ja sa ospravedlňujem, že to tak formulujem, ale my máme celý rad otázok. Sofie, naozaj, ale veľmi stručne. Áno, vidím, že ťa nezastavím. Dobre, hovorí pani Inveld. My neustále nemáme odpovede na nesmierne dôležité otázky a tomu hovoríte prieskum, dôskladný prieskum, to vám nevezmem. Mnoho z nás sa pýtalo na veľmi dôležité, pertinentné otázky a niektorá, niektorá, jedna z nich spočíva v tom, že ako zaručujeme a poskytujeme záruku štandardov v oblasti ľudských práv. Pozrite sa na zoznam krajín. Ja ani na sekundu vám nebudem veriť, že EÚ nemá žiadnu paku voči týmto krajinám, aby ich dokázala presvedčiť o tom, a že musia podpísať legálne a formálne dohody o readmisii. Ďakujem. I'm more than happy to go on this. Um, let me be very clear that um, any... Poviem to veľmi jasne, akýkoľvek uľahčený návrat aj e, neoficiálnym nástrojom, tak ako v akomkoľvek inom prípade návratu, e, umožňuje akékoľvek e, opravné prostriedky a poskytuje tie istý záruky, tak ako je to v smernici o návratoch. Naozaj pri každom návrate je možnosť odvolať sa v kontexte danej členskej krajiny a zodpovedná je členská krajina. Musia sa e, dodržiavať osvedčené právne postupy. E, lutujem, že som to asi nepovedal dostatočne jasné v úvode. No My tu máme formálnu úlohu, tá je nenahraditeľná. E, vy ste na to naražali vo vašich otázkach aj to formálne e, hodnotenie. Nemáme možnosť to celé prebrať odznova, ale e, my máme kontakty od septembra, ale podľa nás e, to nenahrádza našu kontrolnú úlohu, ale možno, že budeme mať ešte jedno stretnutie za zavretými dverami. Ja nehovorím, že je to náhrada, budeme o tom hovoriť aj s koordinátormi, ale ja to, to je taká ponuka z mojej strany. Nechcem to tu useknúť, chcem, aby sa poslanci, poslanky nemali možnosť pýtať. Takže ďakujem za e, dobré otázky, ktoré boli k veci. Takže nejako sa nejdu nahrádzať naše právomoci, to chcem povedať jasne. Ďakujem Simonovi aj komisii Ceníme si vašu prácu, budeme e, pracovať na tých nedostatkoch, uvedomujeme si ich. Každopádne to bolo veľmi dobré. Teraz e, pani Galma nahradí v kresle predsedu Uh, Takže budeme pokračovať, vážení kolegovia. Máme ešte dva body na programe pred hlasovaním o 6. Takže sa musíme trošku poponáhľať. Ďalší bod, vytvorenie centralizovaného systému pre identifikáciu členských krajín, ktoré majú informácie o odsúdeniach príslušníkov tretich krajín alebo mm, osôb bez štátnej príslušnosti s cieľom doplniť e, systém ECRIS RPT. Je to nástroj z roku 2016. 29. júna 2016 sme schválili mandát. Spravodajca bol pán Kirkhoff, ale predsa len komisia musela e, predložiť doplňujúci akt, hlavne čo sa týka ukladania e, otlačkov prstov. Pán Dalton ako spravodajca tu žiaľ nemôže byť prítomný. Teda nie, je tu. E, neboli informácie jasné, ktoré som mala pred sebou. Čo najstručnejšie teda. Dá sa zvýšiť e, úroveň zdieľaných informácií a spolupráca medzi členskými krajinami, čo sa týka zločinu, ale aj terorizmu. E, predchádzajúce odsúdenia to sú veľmi dôležité informácie na zachovanie dôvery verejnosti pri pohybe osôb v EÚ. Ide o to zvýšiť dôveru a vzájomné uznávanie v kontexte súdnej spolupráce. Je teda správne, že je tu e, rovnosť medzi príslušníkmi tretich krajín a e, Európanmi. Ja nemám pocit, že návrh od komisie si vyžaduje veľké zmeny. Máme mandát pre smernicu ECRI, za to pokrýva e, väčšinu problematických bodov, takže nemôžeme, nemusíme otvárať znova túto politickú diskusiu. Návrh komisie však má doplniť smernicu ECRI s tým, že sa vytvorí centralizovaná databáza, aby bolo jasné, kedy sú k dispozícii informácie o odsúdeniach takýchto príslušníkov tretich krajín. Už je tu dosť veľký časový sklz, takže ja na tom budem pracovať čo najrychlejšie, ale nie na úkor kvality správy. Takže predpisy by mali byť v súlade s tým mandátom, ktorý už má parlament v rámci smernice ECRIS ale sú niektoré oblasti kľúčové, pri ktorých som urobil isté zmeny v návrhu správy. Poprvé si myslím, že je dôležité e, rozšíriť rozsah pôsobnosti overovania e, minulosti všetkých, nielen tých, ktorí, sa, e, ktorí robia s deťmi. Takže musí tu byť dôvera pri tých, ktorí pracujú v zdravotníctve a vzdelávaní, ale nielen členské krajiny by mali vkladať akékoľvek bilaterálne informácie o odsúdení osôb, ktoré bývajú na území nejakej krajiny EÚ pretože ten systém je len tak dobrý, ako sú informácie, ktoré do ňoho vložia členské krajiny. Preto sú pozmeňujúce doplňujúce návrhy v tomto zmysle, ktoré som predložil, tak aby to bolo odzrkadlené v smernici a taktiež isté objasnenie, čo sa týka ochrany údajov a explicitná odvolávka na potrebu školení v tejto oblasti, ale aj ochrany napríklad prezumcie neviny a spravodlivého konania. To je veľmi dôležité vzhľadom na to, že databáza centralizovaná nie je tradičným e, nástrojom a keď zadáte vyhľadávanie, tak automaticky nemáte výsledok. <clears throat> Takže e, nemalo by to podkopávať e, stíhanie alebo byť prekážkou pri zásade nediskriminácie. Malo by to byť spravodlivé pre jednotlivcov, takže E, ja som aj v tomto zmysle predložil pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Veľmi dôležité je zaručiť čo najvyššiu funkčnosť a preto by tam mali byť vložené aj obrazy tváre, fotky tváre, ak ich majú k dispozícii členské krajiny, teda vo chvíli, keď by tento systém bol operatívny a potom prístup k tomuto systému zo strany e, európskych agentúr, tak som tam doplnil e, pobrežnú agentúru pre po, pobrežné e, kontroly a potom jeden bod, o ktorom sa hovorilo už v kontexte smernice. Ja mám možno, že tiež otázky, čo sa týka e, začlenenia tých Európanov, ktorí majú dvojité občianstvo ja si myslím, že najdôležitejšie je mať čo najúplnejší obraz o e, zločineckej minulosti, aby sa napríklad zabránilo zneužívaniu e, identity. Nemá tu byť nejaký e, rozdiel v zaobchádzaní. Takže možno, že by ma tu zaujímal názor kolegov, predtým ako dospejeme k rozhodnutiu, potom potenciálny zoznam trestných činov tým som sa zatiaľ nezaoberal. A EU nemá harmonizovaný e, systém e, trestov alebo e, trestnoprávnych postupov a to je myslím, že niečo, čo nás do istej miery obmedzuje v našej práci. Takže sa teším na spoluprácu a som zvedavý aj na to, čo mi chcú povedať tieňoví spravodajcovia, kolegovia, kolegyne. Ďakujem, pán Dalton. Traja sa prihlásili o slovo zatiaľ pán Dajon. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi za tento úvod. V zásade mať centralizovanú databázu pre takýchto usvedčených príslušníkov tretich krajín môže predstavovať výhody, ale mám aj ja e, istú kritiku z, ktorá sa týka návrhu komisie, ale nie o všetkom hovoril e, spravodajca napríklad článok 3G, definícia príslušníka tretich krajín. Máte systém pre Európanov a potom systém pre príslušníkov tretich krajín. To je centralizovaný systém, pretože to chceme, teda aspoň tak je to v návrhu komisie. Ale nevidím dôvod e, pre diskrimináciu aby boli e, príslušníci tretich krajín E, obeťou diskrimináciou, pretože sú tu aj Európania e, s dvojitým občianstvom, takže to je veľmi háklivá politická otázka. Určite v tomto zmysle e, predložím pozmenujúci doplňujúci návrh, aby sa z článku 3G vyňali tí jednotlivci, ktorí už majú občianstvo nejakej členskej krajiny. Článok 5 pri každom usvedčenom príslušníkovi tretich krajín, tak to usvedčenie to naozaj môže byť e, e, pokuta nízka až po e, väzbu ja si myslím, že by to malo platiť pre tie trestné činy, ktoré si zaslúšia byť ako také aj videné. Napríklad odňatie slobody, teda trestné trestné e, postihy s odňatím slobody. Neviem, inak to bude možno, že preťažením e, toho systému. Fotky tváre. Teraz sa to považuje za normálne, ale ja si pamätám, že boli časy, kedy už aj otlačky prstov sa považovali za háklivé, ale mohli 100% identifikovať členskú osobu. Teraz sa to už zmenilo, e, vyžadujú sa fotky tváre, takže aj tam mám isté pochybnosti a otázky. Článok 7. V prvom oceku vidíme, že tá požiadavka môže byť v kontexte e, trestného stíhania alebo e, aj iných e, v súlade s legislatívou, ale to sú úplne otvorené dvere na využívanie tohto systému, ak vám to národná legislatíva umožňuje. Takže by sme mali zadefinovať tie iné ciele a potom Europol, Eurojust. Tu by som chcel počuť vysvetlenie od spravodajcu, prečo je to zásadné, aby to tieto e, e, agentúry mali priamy prístup do tohto systému. Dokonca to rozšíriť ešte na e, pobrežnú hliadku a článok 10 Zdá sa, že to všetci už považujeme za vykonávací akt, ale neviem, či všetko to, čo je v zozname komisie, je takejto e, povahy. Ja by som bola aj za delegované akty. Pani, pán Albrecht, ďakujem. A ja sa pripájam k tomu, že mať takýto systém je dobrým návrhom a pripojím sa k predrečníkovi, čo sa týka rozsahu pôsobnosti. Tu by som chcel zdôrazniť to, čo už povedal on. Nariadenie, kde sa diskriminuje, eh, diskriminujú tí Európania, ktorí majú dvojité občianstvo s nejakou niečlenskou krajinou EÚ ja si myslím, že to je dokonca nezákonné, takže by to tam určite nemalo ostať, malo by to byť úplne e, vyškrtnuté a predložíme pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Nie je to v súlade s našimi zmluvami. Neviem, prečo to tam vôbec komisia navrhuje. A fotky tváre. A, tu Teda e, súhlasím, že by sme sa mali obmedziť na otlačky e, prostou ak už sú k dispozícii. Malo by to byť tak ako v nariadení, čiže žiadne ďalšie biometrické údaje. Otlačky prstov stačia. Viac nie je treba. Takže nechcem tam vôbec zahrňať fotky, aj keď som si vypočul spravodajcu, teda, že by sme roz, e, zúžili rozsah pôsobnosti, aj keď si nemyslím, že by to tam vôbec, vôbec malo byť. A potom ešte niekoľko menších pripomienok, nie som si úplne istý, či Frontex bude potrebovať prístup e, k tejto databáze. Nemajú za úlohu presadzovanie práva, ale myslím, že o tom budeme ešte môcť hovoriť a teším sa na spoluprácu pri kompromisu. Pani Intveld, ďakujem. Ja som tu na miesto teňovej spravodajkyne, takže vystúpim v jemene mene aj k článku 3. A vlastne sa pripájam k predrečníkom. Komisia vysvetlila vo vysvetľujúcom memorande, že E, ide aj o to vyriešiť bezpečnostnú otázku a e, zefektívniť výmenu údajov po teroristických údajov v Európe, ale ani súčasné hodnotenie ECRISu, ani ďalšie podporné e, dokumenty o ECRIS TCN. To bolo namiesto obvyklého hodnotenia dopadu, neposkytuje dôkazy o pridanej hodnote decentralizovaného ECRISu v kontexte boja proti terorizmu. A potom je tu aj vysvetľujúce memorandum, ale vyriešiť si to konkrétne majú členské krajiny, napríklad pri e, e, možných e, negatívnych dopadoch pri migrantoch alebo žiadateľoch o azyl a hlavne sa to týka žien a detí. Ale nemá sa podkopávať miera bezpečnosti. A ešte moje dve otázky, aj keď e, neviem veľa o tej správe, to musím priznať, e, ale tú istú otázku sme mali, keď sme hovorili o šengenskom informačnom systéme, keď hovoríme o usvedčení príslušníkov tretich krajín v tretich krajinách, tak e, ako budeme rozlišovať trestné činy a také, ktoré by mohli byť skôr politicky motivované. Uznáme odsudenie súdov v rámci právnych systémov tretich krajín a k otlačkom prstov e, my sme sa práve dnes ako parlament pýtali na prípad e, holandských úradov. Včera to bolo v novinách, teda, že e, nevyužili otlačky prstov, ktoré sú súčasťou pasov, dokonca nemajú ani len to zariadenie potrebné na overenie otlačkov prstov na letiskách. Ja si pamätám, akú, e, akú, e, aké poburenie to vyvolalo. Dokonca ani Holandiania nevyužívajú tie otlačky prstov. Mňa by neprekvapilo, keby to nerobili ani iné členské krajiny. E, ak e, sa ani to nevyužíva, na čo navrhujeme ďalšie kroky, to je niečo, čo tu je už je 10 rokov a stále sa to neuplatňuje a my už teda žiadame o nové opatrenia, neviem. Pán Palčáky. <clears throat> Ďakujem. Budem hovoriť mene ľudovcov, Všeobecne súhlasím s návrhom komisie. Chcem kolegom pripomenúť, že EPP bola jediná politická skupina, ktorá bojovala za centralizovaný systém. Teraz je to väčšinový názor, čo ma teší. Frontex by mal mať prístup k ECRIS TCN. A otázka na komisiu. Chcel by som vedieť, aký je názor komisie prípade tých príslušníkov tretich krajín, ktorí majú eh, občianstvo členskej krajiny alebo povolenie na pobyt v nejakej členskej krajine. Ja si totiž to myslím, že by sa to malo rozšíriť aj na tých eh, príslušníkov tretich krajín, ktorí sú tu buď ako turisti alebo sú eh, imigranti a spáchali trestný čin a nebudem opakovať to, čo tu už odznelo z úst predrečníkov. Ja sa obraciam na komisiu. Ak chcete, môžete ale maximálne dve minúty hovoriť. Ďakujem pekne. My sa tešíme, že máme podporu parlamentu a hlavne podporu vášho výboru. Náš návrh sa teraz finalizuje aj na rade. Myslíme si, že je to potrebné, užitočné a odstraňuje sa um, slabina, ktorá tam bola od začiatku. Ten decentralizovaný systém si myslíme, ten nedostatok e, vyrieši. To, čo tu odznelo. Fotky tváre. Kategórie zločinov alebo trestných činov, pri ktorých e, by sme mali vyžadovať e, otlačky prstov, ochrana. Potom ďalšie dôvody, ako napríklad ochrana detí to sa e, prediskutováva aj na rade, takže nebudem môcť zachádzať do veľkých podrobností. Iba poviem, že chceme, aby tento nástroj bol účinný a doplnil by súčasný systém ECRIS, ktorý je decentralizovanou sieťou a e, mali by sme byť schopní identifikovať tú členskú krajinu, ktorá má informácie o odsúdení. prípade príslušníkov tretich krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti. Malo by to byť teda rýchle. Pôvodný systém ECRIS e, umožňuje využívať e, registre trestov na iné ako vyšetrovanie. E, takže ten argument neobstojí už tento cieľ je v legislatíve samozrejme v súlade s národnou legislatívou. Takže to isté by malo platiť pre ECRIS TCN. E, teda potom aj e, tí, ktorí majú dvojité občianstvo. To je kľúčová otázka, o ktorej sa hovorí na rade. A myslím, že si všetci uvedomujú, že hrozí diskriminácie, diskriminácia. A opäť poviem, že v tejto chvíli vám nemôžem povedať aké riešenie sa nájde na rade. My sa stotožňujeme s vami, že by sa nemali porušovať zmluvy, to je zjavné. Ani žiadna právna diskriminácia medzi občanmi EÚ e by nemala byť. A vítame aj podporu pre isté obmedzenia, ak to bude v súlade s národnou legislatívou, teda vo vzťahu s tými fotkami tváre, to bolo aj v pôvodnom návrhu komisie a e, taktiež to, čo sa tu povedalo o Frontexe, asi by to malo byť tiež prepojené s ECRIS, TCN, Eurojust, e, Europol, sme chceli mať e, ako súčasť systému bez možnosti vkladať údaje, ale iba byť e, na ten systém napojený, pretože oni sa zasadzujú za justičnú spoluprácu. A čo sa týka Frontextu, tu nie sme sami presvedčení. A potom hodnotenie dopadu bolo pri pôvodnom návrhu smernice a pri návrhu nariadenia bolo potrebné zdôvodnenie to sme predložili rade a dúfam, že ste ho dostali aj vy ako parlament, pretože všetky tieto body tam boli vysvetlené okrem toho pôvodného hodnotenia dopadu a samozrejme sme ochotní uh, riešiť ďalšie body v rámci trialogov. Pán Dalton, ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich vystúpenia. Najskôr poviem, že tento systém vás iba nasmeruje na tú členskú krajinu v prípade vyhľadávania, ktorá bude mať tie informácie o odsúdení. Takže priamo vám tie informácie neposkytne. To som chcela povedať iba úvodom a všeobecne. Potom tie e, špecifické otázky dvojité občianstvo. Ja som nič nenavrhol v správe a to preto, že som si chcel vypočuť eh, názor kolegov, pretože musím povedať, že eh, súhlasím s Denisom a Albrechtom predovšetkým. Tiež mám veľké obavy, pretože eh, bude tu, budú tu dva bude tu istá diskriminácia dvojaký meter, ale hrozí tam aj istý nedostatok. Ak pôjde napríklad do jednotlivca odsudeného v členskej krajine, e, v ktorej sa vzdal príslušnosti e, tretej krajiny, ale hrozí, že niektoré osoby by tam nefigurovali v systéme a preto som si najskôr chcel vypočuť váš názor a až potom eventuálne niečo navrhnúť aj na rade. Zdá sa, idú ešte ďalej a mohli by navrhnúť aj e, osoby, ktoré majú dvojité občianstvo, ale obe sú občianstvami EÚ. Ja sa chcem poďakovať kolegom za ich e, vystúpenia. Teraz možno, že to smerovanie je trošku jasnejšie pre náš výbor. Čo sa týka odsúdení nie je tam prach, pretože to nie je presné odzrkadlenie situácie v členských krajinách. A musí tam byť aj jedno objasnenie, teda, že je to iba výsledok vyhľadávania v systéme. To neznamená, že vám budú poskytnuté podrobnejšie informácie a e, rozpoznávanie tváre. Stotožňujem sa s niektorými výhradami, ale preto sme to chceli obmedziť iba na tie členské krajiny, ktoré takýto systém už používajú. Ak majú taký systém k dispozícii, tak neviem, prečo by sme ho nemali využívať. E, to e, je presnejšia identifikácia osôb. A potom otázka Sophie Intveld príslušníci tretich krajín. To sú iba zločiny spáchané v EÚ. Takže nepôjde uh, o nejaké stíhanie kvôli uh, politickej činnosti v rámci nejakej kampane v tretej krajine. Musí to byť trestný čin spáchaný v EÚ. A Europol čo sa týka ich schopnosti zdieľať informácie s tretimi krajinami a medzinárodnými organizáciami. Oni by mali e, mať možnosť naďalej uskutočňovať účinne spoločné vyšetrovania. <clears throat> Mám niekoľko potenciálnych scenárov, prečo si Europol myslí, že tieto informácie by mohli byť užitočné. Jeden príklad, ak Europol dostane trestné informácie od Austrálie, o troch príslušníkov tretích krajín. E, e, ide o šírenie syntetických drog. E, mohlo by to, takéto informácie by mohli uľahčiť súčasné vyšetrovanie, ale aj ETS uplatňovanie, ak ide o Kanadiana, ktorý dostal možnosť vycestovať do EÚ, ale Europol dostane informácie o USA aj keď e, tam možno, že nie je úplne e, jasný, e, jasné informácie o tom, či má byť povolené vycestovanie alebo nie. Informácie o predchádzajúcom odsúdení môže poskytnúť lepší základ pre rozhodnutie. Čiže ten solidný základ je podľa mňa dôležitý a preto som tam Europol zahrnul. A tiež Eurojust, pretože je to kontaktné miesto pre tretie krajiny a zahrnúť európsku pobrežnú hliadku. To by mohlo uľahčiť ich aktivitu, ale oni sú aj prvým kontaktným miestom tých, ktorí prekračujú európske hranice. Myslím, že by mali mať prístup k takýmto informáciám o predchádzajúcich odsúdeniach a implementačné a delegované akty. Ja som sa v tejto veci vôbec nezaoberal návrhom komisie. Ja som zvedavý na to, čo si myslia kolegovia. Možno, že sa to môže na istých miestach zmeniť na delegované akty. Takže to by bolo všetko. Ďakujem jednotlivým rečníkom a dúfam, že sa nám podarí mať e, silné stanovisko pre Európsky parlament. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Dajten, ďakujem kolegovia. 27. november termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 18. večera. Ak dovolíte, tak môžeme rovno ísť na ďalší bod programu. Máme iba 12 minút, aby sme to stihli, takže okamžite odovzdám slovo pani Grapiny, ktorá je spravodajkyňou LIBE návrhu stanoviska Európskej stratégie o spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov. Pani Grapiny, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja dúfam, že to stihnem veľmi zakrátko. Som rada, že som spravodajkyňou tohto stanoviska, pretože som členka výboru Trank, ktorý má v kompetencii mm, dopravu. Chcela by som upozorniť na zo pár aspektov Túto správu vnímam z pohľadu výboru LIBE. Chcela by som zdôrazniť určité aspekty, ktoré sa týkajú ochranu užívateľa, e, pretože inteligentné dopravné systémy vychádzajú zo zberu a výmenu rôznych informácií zo súkromných aj verejných zdrojov a to je v podstate veľmi náročná téma. Implementácia bude závisieť od geolokalizačných techník, ako satelitné stanovenie pozície, bezkontaktná technológia, e, informácie o skutočnej dopravnej situácii, elektronické systémy, e, rezervácie parkovania a tak ďalej. Niektoré e, tieto veci prechádzajú cez inteligentný systém dopravy, sú agregované napríklad informácie o dopravných nehodách, nehodách, o dopravnej situácii a netýkajú sa jednej osoby, avšak sú tu aj iné informácie, ktoré sa týkajú konkrétnych ľudí, ktoré sa dajú identifikovať a teda to predstavujú oso- osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje nariadenie ochrany osobných údajov. A mne nie je celkom jasné, kedy uh, sa začína spracovanie týchto údajov? Kedy sa tieto údaje začínajú považovať za osobné údaje? Či tu musí byť výlučný súhlas užívateľa? A ja som presvedčená o tom, že potrebujeme harmonizovať právny základ, podľa ktorého E, sa budú spracovávať údaje, pretože to sa bude týkať celého vnútorného trhu a užívateľia by nemali byť e, e, v podstate ich údaje by nemali spracovávané rôznym spôsobom v rôznych členských štátoch, aby v podstate užívateľia by mali dať súhlas na spracovanie a použitie ich údajov a zabezpečiť to, aby tieto údaje nemohli byť použité na iné účely, iné ako na účely zberu a zároveň by musel, musia byť kompatibilné so stanovenými cieľmi. Spracovanie údajov veľmi citlivou záležitosťou a týka sa kľúčových aspektov, to znamená slobody pohybu. A ako také musíme mať jasné záruky, aby sa nezneužívali tieto údaje v prípade, že osobné údaje nie sú potrebné alebo sú potrebné len v nejakej počiatočnej fáze spracovania, potom takéto osobné údaje by nemali byť zberané alebo by mali byť anonymizované. V prípade, že niektoré e, aspekty spracovania údajov budú povinné, tak sa to musí robiť transparentne e, podľa jednotlivých operácií spracovania údajov. Ja som to vnímala e, z pohľadu e, dopravy a e, očakávam vaše pozmenujúce návrhy do 24. novembra 13.00 a podľa mňa je zásadné to, aby sme zabezpečili to, že tieto zozbierané údaje sa nepoužijú na iné účely a musíme mať jednotný univerzálny právny základ. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať e, spravodajkyni Grapiny za prípravnú prácu. Myslím si, že významnou mierou prispieva k práci na túto tému vo výbore TRAN. Za chcel by som len upozorniť na to, že musíme venovať pozornosť tomu, aby sa nerobili určité veci duplicitne, ale E, v podstate aj z toho stanoviska jasne vyplýva, že sa tu odvoláme na e, nariadenie, všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov a o e-privacy, ochrane súkromia o internete, čiže samozrejme tu nebude rozdielne spracovanie osobných údajov. Iba tam, kde je potrebné ďalšie záruky pre vodičov, majiteľov vozidiel, spotrebiteľov, tam je potrebné uplatniť vyššie normy vyššie štandardy. To by sme mali spraviť a dá sa to spraviť, ale nemali by sme iba duplicitne e, v podstate robiť nejaké nové nariadenie. Vždy sa musíme odvolať na všeobecné pravidla ochrany osobných údajov, ktoré je potrebné uplatňovať v tomto kontexte a podporil by som aj tú otázku anonymizácie údajov v rámci systémov prepojených autonómnych vozidiel, ako aj zavedenie vysokých noriem e, bezpečnosti, ako kódovanie, enkrypcia. Možno, že by sme mali ísť trošku ďalej, aj čo sa týka zodpovednosti, právnej zodpovednosti v oblasti IT bezpečnosti. Takže e, veľmi rád e, budem pracovať na vylepšení tohto stanoviska, ktoré už teraz je veľmi dobrým východiskom. Ďakujem pekne, pán Stechovský. Ďakujem pekne za toto stanovisko k správe. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme túto diskusiu otvorili pre všetkým z pohľadu budúcnosti autonómnych vozidiel, ktoré budú pravdepodobne už veľmi skoro jazdiť po európskych cestách. A ja úplne súhlasím s tým, že údaje nemôžu byť zneužité, ale eh, chcel by som pri tejto príležitosti apelovať na to, aby sme e, v podstate nevyhodili dieťa, keď budeme vylievať vodu z vaničky, aby tie údaje, ktoré máme, môžeme používať, aby sme mali možnosť napríklad aj pre účely navigácie, pre účely rôzneho spôsobu riadenia bezpečnosti vozidla E, zber informácie o e, dopravnej situácii, aby tieto údaje v anonymizovej podobe sa dali používať. A to by som chcel poprosiť pani spravodajkyňa, aby ste to zohľadnili vo vašom stanovisku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stechovský. Pani Grapin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja... Mm, som veľmi smutná, že kolegovia z Alde a ďalší kolegovia sa nevyjadrili. Súhlasím však s tým, čo kolegovia povedali. Dúfam, že ich názory sa mi podarí zakomponovať do stanoviska a dúfam, že 24. teda do lehoty na predkladanie pozmenujúcich návrhov budeme mať úplnú správu, kde na jednej strane nebudeme dupli, e, duplikovať už existujúce nariadenia a na druhej strane nebudeme to nejak preháňať, pretože údaj potrebujeme použiť, ale zároveň potrebujeme potrebujeme zabezpečiť, aby sa nepoužívali na nesprávne účely. Ďakujem pekne, pani Grapiny. Ako tu už zaznelo lehota na pozmenujúce návrhy 24. november 13.00. Ďakujem pekne. A ostali nám 4 minúty do hlasovania. Naozaj ste veľmi rýchlo a veľmi efektívne pracovali. So, good afternoon, dear colleagues. Dobre, vážení kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. E, najskôr autorské práva v kontexte digitálneho jednotného trhu spravodajca Bony. Veľa návrhov boli, bolo stiahnutých. Návrh 6, 22, 37, okrem iného a tak ďalej a tak ďalej. 140, 142, 38, návrh 88, 89, 90, 91, 92, 142, 3, 4, 14, 16, 17, 19, 20. až po 29 a po 86 a 87. Všetky tieto boli stiahnuté návrhy a preto o nich hlasovať dnes večer nebudeme. Počas hlasovania. Takže preto začneme hlasovať s poznajúcim návrhom 94 TR, takže 94 hlasujeme teraz. Áno, pani Sargentini, prepačte, e, nikdy sa to nestalo, ale karta niekde inde, snažím sa k nej dostať nedonies, nezobral som si zo seba, teraz sa si nich snažím dopracovať. Dobre, zatiaľ teda budeme počítať s vami, pán Gomez. Ja takisto chcem vedieť, že práve ku mne ide už tá hlasovacia karta, ale poprosím zatiaľ, aby ste ma fyzicky pripočítali. Dobre, takže zatiaľ, ale dajte mi vedieť, keď dostanete kartičky. Dobre, takže začíname. 94, hlasujme. Please vote. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Now we have three compromise amendments. Máme tri kompromisné návrhy, o ktorých musíme hlasovať v bloku kompromis 1, 2 a 3. Takže hlasujme o týchto troch kompromisoch v bloku. Hlasujme teraz. The vote is closed. It's clearly Konec hlasovania schválené jednoznačne. Takže 133, pozmenujúci návrh 103, 133, hlasujeme teraz. Find it. Našli ste to? 133. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Potom kompromis 4. Hlasujme teraz. Kompromis 4. Hlasujme. Konec hlasovania. Jednoznačne schválený. Kompromis 5. Hlasujme o kompromise 5. Konec hlasovania. schválený. Kompromis 6. Hlasujme o kompromise 6. Konec hlasovania. Schválený. Kompromis 7. Hlasujme. Koniec. Schválený. Ďalšia zmena, to je 134. Hlasujme. Koniec. Schválený. Potom ideme na 135, pozmenujúci návrh, hlasujme o 135. A spolu aj s so 135 a 137 hlasujme spolu teraz. Koniec. Zamietnutý. Takže 138 a 139 spolu hlasujme. Koniec Zamietnutý. A teraz pozmenujúci návrh 30. Hlasujme. Našli ste pozmenujúci návrh 30? Dobre, hlasujme. Pozmenujúci návrh 30. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 32. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 33. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. Podmenutý návrh 36. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 39. Hlasujme. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 41. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 43. Koniec hlasovania. Zamietnutý. A teraz kompromis 8. Hlasujme. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromis 9. Hlasujme. Konec hlasovania. Schválený. Kompromis 10. Hlasujme. Koniec. Schválený. Teraz Pozmenujúci návrh 64. Hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 11. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromis 12. Hlasujme. Koniec hlasovania. Schválený. A teraz 81, pozmenujúci návrh, hlasujme teraz. Koniec. Zamietnutý. 84. Zamietnutý. A to je všetko, takže teraz hlasujeme o celom znení, v znení pozmenujúcich návrhov. Hlasujme teraz. Konec hlasovania. Schválený. Blahoželáme. And now we have Colleagues, we will resume the Libe meeting tomorrow. Zajtra o 8.15 spolu s výborom EKON budeme zasadať. Kolegovia, prajem vám príjemný zvyšok večera. Chcem vám ešte pripomenúť, že budem mať prezentáciu o celoeurópskom informačnom systéme v oblasti vnútra a spravodlivosti ešte dnes večer o pol siedmej tu v tejto miestnosti. Ďakujem. Prajem vám príjemný večer.